So, liebe Kolleginnen und Kollegen, für alle... Že vážené kolegyne, kolegovia, pre všetkých, ktorí sú už tu, začali by sme s dnešným zasadnutím nášho výboru. Takže vítam vás na poslednom zasadnutí tento rok. V e, bode 1 máme 2-3 zmeny. Takže bod 13 by sme prediskutovali ešte dnes po bode 10. Potom zajtra prezident Buzek chcel zavítať na náš výbor a pán predseda chcel povedať niečo z jeho pohľadu o, o klimatickej konferencii v Cancúne, keďže má rôzne uh, termíny. Je teda možné, že príde niekedy v strede e, hlasovania medzi nás. A body 5 a 6 otázky o tradičných rastlinných liekoch samozrejme e, budeme prednávať združenie a potom máme ešte bod 7 kolegu z Ten presúvame e, teda k bodu 17 Implementing Session nášho programu. Takže ak by ste nemali námietky, tak e, tieto zmeny e, v programe sú týmto prijaté. A teraz k oznámeniam predsedajúceho môžem povedať, že zajtra v miestnosti nad nami Jan 4Q2 o 13. European Environment State and Outlook e, projekt e, sa tam bude predstavovať, takže všetci, ktorých to zaujíma, e, nech sa páči, bude sa to konať teda v 4Q2. Túto, touto témou sa budeme zaoberať my potom popoludní a e, po 14. v stredu 1. decembra v tejto miestnosti Jan 2Q2 sa bude konať e, workshop na tému zelenej knihy o ochrane lesov. Koordinátori sa rozhodli e, tento workshop zorganizovať. Chcel by som ešte pripomenúť, že dnes alebo 1. decembra je e, Svetový e, deň boja proti AIDS. E, OSN vypracovala novú správu, ktorá vyzerá dosť e, hrozivo. 33 miliónov ľudí na svete infikovaných AIDS, väčšina z nich e, v Afrike južne e, od Sahary, 20 2, ehm, vyše 22 miliónov ľudí, takže AIDS e, sa tam správa ako epidémia. Aj v Európe je táto téma ešte akútna, v baltských štátoch, na Ukrajine a v Rusku e, ešte stále sú dramatické problémy v tejto oblasti. Chcel by som ešte spomenúť e, krízu s odpadkami v Taliansku, v regióne Kampania. Za, bol tam zaslaný inspekčný tím zo strany komisie, aby zistil, čo tam nefunguje. E, tento e, tým vedie riaditeľka Pia Bučela. Tá bude pritom na implementačnom zásadnutí 1. decembra a poinformuje nás o najaktuálnejšom stave veci. A napokon dnes začína e, klimatická konferencia OSN v Cancúne. Minulý týždeň v Štrásburgu sme boli všetci pri tom, pri uznesení, ktoré sme e, prijímali Bolo to 229, 292 eh, proti 274 hlasom. Dúfal som vo väčšiu väčšinu. Eh, prečítal som si aj tlačové hlasy. Po našom hlasovaní musím povedať, že jedna z týchto tlačových správ ma eh, celkom prekvapila. Nemusíme síce, nemusia sa súhlasiť s tým, čo prijala väčšina, ale kolega Royl, predseda výboru pre priemysel, sa e, vyjadril ako teda predseda tohto výboru e, v tom zmysle, že naše uznesenie e, je rovné hospodársko-politickej samovražde to, čo tam nedosiahol po druhej svetovej vojne, teda aby sa z Nemecka stala poľnohospodárska krajina, o to teraz žiada Európsky parlament. Citát 3. Aj e, ohľadu, z pohľadu e, klimatickej politiky je to, e, čo sa prijalo a úplnou, e, úplným nezmyslom. Takže toto posledné môžeme ešte veriť, ale tie prvé dve veci mi určite zachádzajú priďaleko. Myslím, že je to naozaj excesívne a nie som ani presvedčený, že celý výbor pre priemysel by naozaj veci vnímal takto. O tom pochybujem. A hlási sa kolegyňa Dagmar Berend. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, presne e, na toto som sa chcela spýtať. Byť predsedom e, výboru je jeden z najvyšších, jeden z najvyšších úloh E, tu v parlamente. Toto šťastie e, málo z nás dosiahne tu v parlamente a tí, ktorí e, to majú, tak majú veľkú zodpovednosť a hovoria v mene výboru. Preto by som vás chcela poprosiť, aby ste vy v mene nášho výboru ako jeho predseda si overili, či to naozaj bolo overené, overené vyhlásenie v mene výboru. Ak nie, tak by kolega Royal mal objasniť, že išlo o jeho osobné e, vyjadrenie, o jeho e, osobný návrh, aj to, čo sa týka Morgentau a podobne. To je naozaj, e, to je naozaj nechutné, musím povedať. Teda tieto vyjadrenia rozhodne nie sú v súlade s postojom parlamentu, to už bolo vyjadrené viackrát rozhodne predseda výboru môže robiť, čo chce, môže konať ako chce v rámci svojho osobného vyjadrovania, ale ja chcem len vedieť, či využíval zdroje parlamentu, aby mohol rozšíriť toto tlačové oznámenie um, pretože podľa môjho názoru nemôžeme v našej skupine zabezpečiť to, aby vám napríklad naši úradníci alebo naši zamestnanci šírili vaše osobné postoja. Predpokladám, že rovnaké to je aj na úrovni parlamentu. You, uh, Kathleen van Brandt? No? Very briefly, because I... Ďakujem vám pekne, pretože som plnou členkou výboru ITRE. A poznám predsedu a budeme mať e, stretnutie ITRE e, tento týždeň, takže je naozaj veľmi dobré, že ste, e, že ste otvorili túto tému. Ja sa tomu osobne budem venovať spolu s ďalšími kolegami. Rovnako aj moja skupina, ako aj ďalšie skupiny túto tému otvoria na výbore ITRE. Ďakujem, áno. E, budem sa tomu takto venovať. Je to trošku zvláštne, že citujeme kolegov, ale v tomto prípade som si myslel, že naozaj to zachádzalo priďaleko a nemôžem to jednoducho neokomentovať. E, samovražda, Morgenthau uh, e, v prípade návrhu, ktorý navrhne Európsky parlament, mm, pokiaľ ide o znižovanie skleníkových plynov o 30 Myslím teda, že naozaj je toto treba skritizovať. A teraz by sme prešli k bodu 4 nášho programu. U otázka na ústne zodpovedanie, zodpovedanie Janoša Adera a Anie Weisgerberovej a Jima Higginsa na tému Aha, prepočte, e, bod 3 som preskočil v našom programe. Ide o zápisnicu zo schôdze zo 6. septembra. Tuto máte k dispozícii. Ak nikto nežiada o zmenu, vychádzame z toho, že sme ju prijali týmto. A teraz by sme predsa len prešli k bodu 4, takže otázka na ústne zodpovedanie na tému nedostatku vitamínu D, výmena názorov so zástupcami komisie. A najprv by som udelil slovo Janošovi Áderovi. Ďakujem, pán predseda. Približne pred pol rokom sme v Európskom parlamente mali úspešnú konferenciu tu je aj krátke zhrnutie, je k dispozícii, ak by to niekoho zaujímalo, nech sa páči. A na tejto konferencii sme sa zaoberali viacerými otázkami, aj s tou, ktorou som sa ja v minulosti nezaoberal, pretože nie som ani lekár. A chcel by som sa týmto eh, niektorým ospravedlniť. Rád by som si bol zobral eh, teda čas na tú dnešnú prezentáciu, ale nebolo to možné. No a eh, dostali sme ešte aj podkladový materiál. Ten je k dispozícii v tomto formáte, ktorý ukazujem sú k dispozícii aj kópie, ale iba čiernobiele, nie farebné, ale v každom prípade je to veľmi zaujímavé čítanie, ktoré by som vám chcel dať do pozornosti. Nechcem teraz už hlbšie hovoriť o týchto podkladoch, ale naozaj zhrniem iba to najdôležitejšie v tejto téme. Takže o čo tu ide? Vieme všetci, aj tí, ktorí nie sú lekármi, aj tí, ktorí sú úplne jednoduchí eh, lajci ako ja, Všetci vieme, že človek potrebuje vitamín D. Obzvlášť eh, teda v dospelom veku je to dôležité pre kosti a svaly a samozrejme si to vyžaduje aj určitú životosprávu a strávu, aby sme mali k dispozícii dostatok vitamínu D ale nevieme, ale teda aspoň ja som v minulosti nevedel, pretože, ako som už povedala, nemám toľko skúseností v tejto oblasti, nevedel som, že naozaj nedostatok vitamínu D, odhľadnúc od negatívneho vplyvu na ochorenie kosti a svalov, môže mať aj iné negatívne vplyvy. Vitamín T zohráva dôležitú úlohu pri kardiovaskulárnych ochoreniach, cukrovke, astme, skleróze multiplex, ochorení imunitného systému aj rôznych typov rakoviny. A ešte menej ľudí vie, že na základe eh, výskumov minimálne 50 európskych občanov trpí na nedostatok vitamínu D. To nie je eh, dostatočne známa skutočnosť. Pre mňa to bola tiež nová informácia. A tiež e, sme si mysleli, že určité choroby v Európe už neexistujú. Ehm, že je o e, choroby e, minulosti, na ktoré dnes sa už neochorieva, ale tu zohráva tiež vitamín D dôležitú úlohu netreba príliš veľa e, peňazí e, na to, aby sme bojovali proti nedostatku vitamínu D. E, boli by vhodné aj príslušné kampane. A ak by teda tu nebol nedostatok vitamínu D u populácie, tak by vlastne to znamenalo úspory na strane teda zdravotných systémov. V podkladoch máte aj tabulku z roku 2009, ktorá je teda teraz rok stará. E, spomína sa tam všetkých 27 členských štátov EÚ. No a e, výsledkom je, e, že ak by sme dali k dispozícii 10 miliard eur dodatočne na to, aby sme zredukovali nedostatok vitamínu D u európskej populácie, podarilo by sa nám tým ušetriť približne 180 miliard v oblasti zdravotných nákladov. 186 konkrétne miliard ak je to možno eh, eh, príliš, ale aj keby už eh, išlo len o polovičnú úsporu alebo tretinovú, tak ide naozaj o obrovské úspory. Takže my ako politici by sme sa mali takýmto niečím zaoberať a zasadzovať sa za to. Ako som povedal, netreba tú veľkolepú kampa, netreba dávať k dispozícii príliš veľké finančné prostriedky. S pomerne malým počtom financií je možné dosiahnuť dobré výsledky som presvedčený, že je to v tomto prípade naozaj e, nutné, aby sme tu vytvorili spoločnú, e, e, efektívnu európsku zdravotnú politiku v tejto oblasti. Už nemám príliš veľa času k dispozícii, ale možno by ste sa mohli pozrieť aj na tie otázky na konci tohto dokumentu. Sú to tri otázky. Dôležitými faktami je, že viac než 50 európskej populácie trpí nedostatkom vitamínu D. Po druhé, s pomerne malými prostriedkami je možné túto situáciu meniť. A po tretie, komisia by mala uh, prispieť a pomôcť v tejto oblasti a nemala by uh, byť komisia uh, prítomná iba tu u nás na výbore, ale eh, ide aj o to, aby sa vyjadrila na plenárke na túto tému. Eh, samozrejme, teraz diskutujeme o tejto otázke na ústne zodpovedanie tu, ale neskôr aj eh, na plenárke sa o tom bude rokovať. Ďakujem, Janoš. Je tu aj komisia. A zastupuje tu riaditeľ DG Sanko, Andrej Rys. No a pán Rys nám teraz povie, ako to teda je s tými 50% obyvateľstva a nedostatkom vitamínu D a čo sa dá robiť. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, thank you, chair. Uh... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Komisia si samozrejme veľmi dobre uvedomuje dôležitosť vitamínu C, D, pardon, pre rôzne aspekty ľudského zdravia a aj rôzne uplatnenia. A rovnako ako súhlasíme aj s tým, aký dôležitý vplyv to má na prevenciu chorôb, uh, súhlasíme s tým, čo sa znelo v prezentácii, že to je kľúčová zložka E, stravy a vôbec e, kľúčový predpoklad pre zdravie. Komisia podporuje dôležitosť prevencie a chcem povedať, že komisia si veľmi dobre uvedomuje dôležité e, základné dáta, epidemiologické dáta, ktoré hovoria, aké je prepojenie medzi vitaminom D a rozšírením niektorých chorôb ale na druhej strane ehm, z data, ktoré by hovorili o vplyve na, e, na kosti, ešte stále nie sú k dispozícii, takže musíme odkazovať iba na štúdie, ktoré spomenul aj e, pán Jánoš vo svojom vystúpení. Maximálne a minimálne množstva vitamínu a minerálov, ktoré sa nachádzajú v potravinách, vrátane potravinových doplnkov, ako sa e, nachádza aj v smernici 46 z roku 2002, rovnako aj v nariadení 1935 e, roku 2006. Tie budú vytýčené na základe bezpečnostných parametrov e, podľa vedeckého posúdenia a ktoré pripraví EFSA a zároveň iné uznané vedecké expertné centra a zároveň to bude, budeme čerpať z viacerých zdrojov, ktoré budú k dispozícii. E, referenčný index budeme rovnako brať do úvahy a treba povedať, že toto je pomerne zložitá a veľmi dôležitá práca, ktorú treba spraviť v súčasnosti e, komisia konzultovala pomerne obsiahlo e, s členskými štátmi a ostatnými aktérmi o dôležitosti tejto témy. Vyvinieme všetko úsilie preto, aby sme zabezpečili to, že maximálna šírka e, produktov bude k dispozícii, aby sme zároveň zabezpečili informovanie spotrebiteľov o nedostatku alebo naopak príliš veľkom dávkovaní vitamínu D. Európsky orgán pre bezpečnosť potravín bol požiadaný, aby sme vytvorili nevyhnutný nevinutné informácie a zároveň, aby e, sme aktualizovali index populácie z roku 1992, teda tie dávky alebo dávkovanie, ktoré bolo v tomto roku e, vyhodnotené, alebo v danom roku vyhodnotené. E, Najbližšie plánovaná revízia tohoto dávkovania je v roku 2012. Ako náhle dostaneme názor EFSI a zvážime, či príjmeme nejaký konkrétny krok na úrovni Európskej únie. A ešte na Margo tých ďalších dodatočných štúdií, ktoré, ktoré sme e, v súčasnosti prediskutovali v rámci súčasného programu ochrany zdravia. Bude pomerne ťažké zobrať do úvahy tieto štúdie, najmä keď chceme, e, keď budeme hovoriť o e, obmedzenom objeme prostriedkov, ktoré vieme vyčleniť na tento výskum počas nadchádzajúceho roka. Ale musíme samozrejme myslieť aj na budúcnosť a budúce programy. Ďakujem pekne. Sú tu pripomienky. Dagmar Rodberen, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď som si prvýkrát prečítala tú otázku, tak mojou prvou reakciou bolo, poviem to, mm, takže prekvapenie. Ak by som to chcela byť trošku zlá, tak by sa dalo povedať, či som sa zamyslela, či to či to je nejaké propagačné podujatie e, na zvýšenie popularity nejakých e, výživových doplnkov. Napríklad, keď sa zamýšľame nad tým, e, ako poskytovate informácie pacientom, tak ma to skutočne prekvapilo. No a rovnako by som ešte rada dodala a tiež nebudem hovoriť o tom, aká je úloha Európskej únie a Európskej komisie podľa Lisabonskej zmluvy ja sama by som bola rada, aby Európska komisia a Európska únia mala kompetencie pre zdravotníckú politiku. Avšak v, tom, v tomto názore som osamotená. A keď som osamotená, tak si treba uvedomiť, čo chceme, aké kompetencie a v akých oblastiach. To bude veľmi ťažké. A treba uh, si dávať pozor, aby nás brali vážne. No a teraz pár obsahových vecí. Máme, prijali sme legislatívu pred niekoľkými rokmi, niektorí kolegovia, minimálne pán Líza a možno aj pán Chris Davis, eh, si ešte spomenú na tú legislatívu k výživovým doplnkom. A k otázkam ADI, Loud Daily Intake. Kolegyňa Müller položila tú otázku, no a bolo autorkou bola kolegyňa Müller a bolo málo správ, ktoré boli také kontroverzné. Bolo tam veľa nenávisti alebo útokov na niektorých kolegov, dokonca na pani Miller osobne. A to kvôli otázke, aká e, má byť nejaká povolená denná dávka e, pre vitamín, minerál alebo nejaký iný výživový doplnok. No a ja, muž, ja len varujem predtým, aby sme teraz začali v mene existujúcej legislatívy e, vyberať nejaké jednotlivé veci. Kolega hovoril o vitamíne D, No, otázka, aký z vitamínov pomôže nejakej zvýšenej dávke, napríklad pri rakovine, nejak ju liečiť alebo jej predchádzať, tak to je v medzi vecami veľmi sporné. Ja som sa raz pýtal lekára, čo je dobré, čo sa dá robiť, mal by som brať viac vitamínu E, D alebo čo. No a odpovede aj onkológov boli veľmi rôznorodé. Ja nie som doktorka a preto by som postupovala veľmi opatrne. Ak má niekto názor, že osteoporóza, teda ochorenie kosti, je z EÚ veľkým problémom, tak je správne, že sa začneme týmto problémom zaoberať. A ja by som sa tedy sústredila na chorobu a nie na riešenie. No a ak sa budeme sústrediť na ochorenia a budeme tvrdiť, že ochorenia kosti, nedostatok vápnika a tak ďalej, to sa dá napraviť doplnením vitamínu D, tak by bolo správne a to by som bola rada, aby to bolo uvedené aj v podkladoch, ak by sa pritom tiež povedalo, že 10 minút na slnku aj v zime, aj keď je oblačno, stačia pri nedostatku vitamínu D. No, ja nemám nič proti tomu, aby sme sa začali zaoberať jednotlivými chorobami, ale ja som proti tomu, ak um, sa v rámci legislatívy zaoberáme len jedným vitamínom. Prečo to nie je napríklad vitamín C, alebo D, alebo E? No a prečo potrebujeme teda osobitný legislatívny akt? Ak myslíme, že uh, tá stará legislatíva o výživových doplnkoch mala byť do, e, zrevidovaná, tak to tak treba urobiť. Treba vyzvať komisiu, aby predložila nový návrh a potom okrem vitamínu D sa budeme tiež zaoberať vitamínom E, vitamínom F a vitamínom C. Predovšetkým hlavne o to vtedy išlo. Inak by som chcela požiadať o, o obozretnosť. Takže som rada, že sa to rieši na výbore a že to nešlo hneď na plénu. Ďakujem pekne na tú bitku o vitamín C si ešte veľmi dobre pamätám. Tí eh, fanúšikovia vitamínu C tisíckami e-mailov eh, spôsobili zrútenie eh, webu Európskeho parlamentu. Oni posielali skutočne veľmi veľa veľmi veľa mailov No, vidím, že k tejto téme sa už nikto nehlási. Pán Áder mm, by nám mohol zodpovedať, potom pár Rís a predsa len Chris Davis, nech sa páči. Yes, I'm just talking to, to my colleague Mrs. Manner, who is... Uh... Áno, ja som sa práve uh, rozprával s, kolegyňou, uh, ktorá je dnes uh, náhradničkou, naši, náhradničkou v našom výbore. A dúfam, že bude uh, Ehm, zodpoveda, bude zohrávať aktívnu úlohu vo výbore. Ja som sa aj pýtal, ako je to vo Fínsku, aký je nedostatok vitamínu eh, D vo Fínsku. A ona povedala, že skutočne aj odporúčania doktorov ehm, vo Fínsku a vo Veľkej Británii napríklad sú rôzne. Niektorí hovoria, alebo teda tie vyživové doplnky a rady lekárov sa líšia medzi jednotlivými krajinami. Ja myslím, že potrebujeme nejaké spoločné usmernenia, a samozrejme, že tá prax sa bude v jednotlivých krajinách líšiť, líšiť pretože sú tam rôzne podmienky. No ale aký je, aký je základ? Potrebujeme mať, potrebujeme mať doma zásoby drahých výživových doplnkov, alebo stačí napríklad na parlamentnej úrovni mal by sa, malo by sa organizovať nejaké cvičenie, každý obed pre poslancov a asistentov cez obednú prestávku no, mňa by len zaujímalo, aké sú nejaké spoločné štandardy, aké sú nejaké spoločné, spoločné eh, postupy, čo sa dá odporúčať ako nejaký základ, ako východisko. Ďakujem. No. Áno, áno, áno. Hovorí sa, že vyvážená strava, vyvážená, eh, vyvážená životospráva už už eh, zaručuje dostatočný prísun vitamínov, ale mnohí eh, nevedú zdravú životosprávu a preto nejaká informačná kampaň asi nie je mm, zlá. Či pomocou nedosiahneme to, čo chceme, to už je niečo iné, ale prevencia je neustále sa opakujúca téma, ale vypočujeme si ešte viac, viac názorov Prihlasila sa ešte pani Maner z Fínska. No už nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja som novou členkou tohto výboru. Neviem, ako prebiehali eh, diskusie na túto tému v minulosti, avšak myslím, že je trochu zvláštne, že sa sústredíme len na jeden konkrétny vitamín a súhlasím, tak ako povedala pani Lodbieren, potrebujeme taký širší prístup. No, hovorili sme o postupoch medzi jednotlivými krajinami. Počas prvých rokov života dieťaťa je veľmi dôležité, koľko vitamínu D dostáva. Sú odporúčania v rôznych krajinách EU sú rôzne. Napríklad vo Fínsku sú maximálne hodnoty oveľa nižšie ako vo Veľkej Británii. Ja myslím, že treba sa snažiť dosiahnuť istú rovnováhu, aby sme sa dohodli na odporúčania v lanci celej Európy, pretože ak to množstvo vitamínu D je príliš vysoké, tak je to škodlivé a to hlavne škodlivé pre deti. Takže musíme si uvedomiť, že eh, odporúčania o vitamíne D sa menia a myslím, že by bolo dobré, aby sme na európskej úrovni našli nejakú rovnováhu. Ďakujem za túto eh, pripomienku. No a pán Rís, chceli by ste hm, ešte niečo pridať k tomu, čo tu bolo povedané? No, ja súhlasím, súhlasím s tým stanovisko, že si potrebujeme počkať na štúdie EFSA, to teraz skúma, ale iste viete, že rôzne vedecké výbory sa pýtajú rovnaké otázky. Tá rovnováha, e, slnečné svetlo alebo umelé svetlo, strava, e, nejaké výživové doplnky, to sú, alebo nejaké iné faktory, ktoré treba e, zohľadňovať. Ja? No a mm, tiež všeobecné, širšie obyvateľstvo a nejaké špecifické skupiny ako deti a starší a spoluobčania. Takže tie odporúčania závisia od mnohých vecí. My sa budeme tomu ďalej venovať aj spoločne s našimi agentúrami a vedcami, ktorí sa zaoberajú touto témou.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 pritom by sme sa mali sústrediť, preto by sme sa mali sústrediť aj na iné vitamíny a nie len na tento. No ale situácia je taká, že ak nájdeme riešenie pre jeden problém a ak to budeme mať vedecky, podlo- vedecky podložené, tak, alebo ak to máme vedecky podložené, tak prečo by sme to nemali využiť? A sú skutočne štúdie, ktoré ukázali určité výsledky. No a ja myslím, že samozrejme, keď existujú ďalšie problémy, s ktorými sme sa mali zaoberať, tak eh, my sme našli teraz eh, riešenie pre jeden problém a prečo by sme ho nemali predložiť. No a teraz jedna ďalšia vec. V USA eh, sme sa už USA sa už touto témou zaoberali. Myslím, že sú tam už trochu ďalej. A čo skoro budú prístupné verejnosti. A ja dúfam, že aj poslanci Európskeho parlamentu sa tým budú zaoberať. No a ďalej som si vypočul, že je tu nejaký, nejaká legislatívne, legislatívne, legislatívny akt, ktorý platí už 20 rokov. A tam už boli nejaké hodnoty stanovené. Momentálne však ide o to, aká je rozumná denná dávka. No a je pomerne dosť vecov, ktorí hovoria, že vitamín D je dôležitý na to, aby sme predchádzali istým typom chorôb. No a dôležitá otázka je, že viac ako 50 Európanov trpí nedostatkom vitamínu D. To je vedecky dokázané, že vitamín D vedie k rôznym chorobám, že to je rizikový faktor pri vzniku rôznych ochorení. Ja teraz nehovorím o liečbe, ale o prevencii. Mne teraz ide o prevenciu. No a skutočne je tu úplne jasný argument za vitamín D. Možno by sme mohli spustiť nejakú spoločnú kampaň, alebo stanovenie nejakej spoločnej hodnoty. No tie hodnoty, ktoré platili pred 20 rokmi, dnes už sú prekonané. To myslím jednoznačné. A nejedná sa tu o miliardy eur. Ja myslím, že to treba tiež zvážiť a zamyslieť sa nad rozsahom toho problému, zamyslieť sa nad tým, aké riešenia sa dajú zvážiť a treba zvážiť tiež náklady. No a to vyzerá veľmi pozitívne. Myslím, že sa nám môžeme dosiahnuť niečo veľmi vynikajúce. Dobre, ďakujem pekne za otázky a za zaujímavú diskusiu. Vidíme, že komisia sa bude zaoberať touto témou, čiže dúfam, že dosiahneme aj nám poskytne odpovede. No a týka sa to zdravia a preto sa aj výbor tu bude ďalej zaoberať. Dobre, dostávame sa teraz bodom 5 a 6 nášho programu, tie sme spojili, pretože sa jedná o tradičné rastlinné lieky. Mnohí z nás tiež dostali mnohé e-maily a listy, kde bolo vyjadrené, že vyjadrené obavy na tá zákazom týchto tradičných rastlinných liekov. Pán Andrej Rís z komisie a za tom ešte trochu poinformuje, že čo je teda o vec. Nech sa páči, máte slovo. Čo? Uh... Pán predseda, pokúsim sa skombinovať dve otázky a pokúsim sa ich odpovedať teda spoločne. smernica o bylinkách, ktorá má doplniť e, smernicu 883 z roku 2001 o Európskom kódexe medicínskych výrobkov, vytvára priestor pre zjednodušený registračný proces, aby sme uľahčili umiestňovanie na trhu všetkých tradičných bylinných liekov a liečiv. Táto smernica bola transponovaná do všetkých členských štátov a práve preto komisia má pocit, že prekážky, ktoré by bránili eh, takýmto medicínskym výrobkom, už boli odstránené. Eh, posledný členský štát transponoval túto smernicu v roku 2008 a teda a treba povedať, že všetky členské štáty v súčasnosti už pracujú podľa tejto smernice. Eh, čo sa týka dát, ktoré sme študovali a ktoré boli vyžadované pre túto procedúru, Komisia indikovala vo svojom oznámení v roku 2008 číslo 584, že adekvátny výskum pre tieto, dát, pre tieto e, dáta spôsoboval, že registrácia bola veľmi ťažká, keďže dáta neboli k dispozícii alebo ťažko boli dostupné. A komisia priznáva, že to potom pravdepodobne viedlo k malému počtu podaných žiadostí až, až k danému dňu. Takže v septembri 2009 výbor pre, pre produkty bylinnej medicíny e, uverejnil usmernenia, ktoré navrhovali um, testovanie dizajnu týchto výrobkov, tak aby zastupoval istú radu materiálov a nie e, vlastne, aby to bola požiadavka, že každý individuálny výrobca bude testovať samostatne každý, z jeden, každý jeden z prípravkov. Spolupráca v rámci globálnej iniciatívy e, s týmto priemyslom viedla k tomu, aby sme mali e, aby sme podporovali národné aplikácie a národné využívanie pri registrácie týchto výrobkov. Pevne veríme, že to uľahčilo jednoduchší proces registrácie týchto výrobkov v rámci spoločenstva v rámci pôsobnosti jednotlivých národných autorizačných orgánov. A teda otázka, ktorá sa týka zjednodušenej registračnej procedúry pre tieto bylinné produkty, záverečná správa bola predložená komisiou Rade a Európskeho parlamentu v septembri 2008 a očakávame stále ešte reakciu e, od parlamentu a komisia ešte neprijala žiaden krok, čo sa týka možného rozšírenia alebo predloženia e, tejto zjednodušenej procedúry a v súčasnosti nepripravujeme doplnenie alebo úpravu tejto smernice. Čo sa týka tradičných produktov, e, napríklad aj urvédska alebo čínska medicína, tak to pravidlo pravidlo, ktoré je v smernici z roku 2004 v podstate malo uľahčovať uplatnenie a eh, umiestňovanie takýchto produktov na trhu zjednodušeným spôsobom, ale tieto produkty musia byť používané 30 eh, rokov alebo 15 rokov mimo Európskej únie. Takže to je jediná podmienka, v čom sa odlišujú od iných produktov, čiže aby sme to mohli eh, označiť ako tradičné európske produkty. Čo sa týka tradičných e, otázok, ako napríklad koľko produktov je ešte stále v tejto schvalovacej procedúre, tak jednoduchá odpoveď je taká, že my nevieme, pretože toto je decentralizovaný proces, e, v rámci ktorého konáme spolu aj s výborom. Budeme to preštudovávať počas nadchádzajúcich mesiacov, aby sme dostali taký komplexný obraz a bolo to prediskutované aj minulý týždeň v Londýne. Diskutovali sme o tom, ako, akým spôsobom tento proces organizovať tak, aby sme dostali taký komplexný pohľad, aby sme vedeli, ako sa táto implementácia vyvíja. Čo sa týka a, týchto produktov, a, tak a, tie čísla, ktoré máme zatiaľ v rámci 2000, teda oznámenie sme uverejnili v roku 2008, v roku 2008 teda k danému dňu bolo 110 žiadostí v 17 členských štátoch. Štúdie podľa, pri, podľa asociácií výrobcov hovorili sme, že to je zhruba 200 takýchto tradičných výrobkov medicíny je už registrovaných, medicínskych výrobkov už registrovaných, ale je tu nerovnomerná, nerovnomerná distribúcia medzi členskými štátmi, čiže niektoré členské štáty sú oveľa aktívnejšie a existuje tradícia používania týchto produktov v iných členských štátoch jednoducho takáto tradícia e, nie je, nefunguje. Takže myslím si, že v tejto fáze to sú asi všetky informácie, ktoré, ktoré sme mohli poskytnúť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj komisii za ich odpovede ale myslím si, že stále zostávajú ešte niektoré témy nezodpovedané pretože to, čo sme mohli počuť, je to, že komisia naozaj súhlasí s tým, že systematické požiadavky, e, ktoré boli dopytované v rámci zjednodušenej registratívy, registratívy táto jednodušená registrácia ešte stále má svoje problémy, stále to nefunguje. Ale na druhej strane e, od apríla 2011 všetka, všetky medicínske produkty vrátane bylinných musia splňať tieto predpoklady. Takže je tu problém, ktorý ešte príde do budúcnosti a v tomto kontexte sa povedali, že komisia už teraz priznáva, že v roku 2000 2008, teda už v roku 2008 priznávala a nedostali sme odpoveď, alebo nedostala komisia odpoveď od parlamentu a rady, ale to, čo vidíte teraz, je to, že dostávame naozaj veľmi veľa požiadaviek od občanov, ktorí sa boja toho, čo sa stane s týmito produktami. A ja som si stále nemohol môcť vypočuť, e, čo sú tie konkrétne problémy, ak od apríla 2011 e, táto smernica bude plne implementovaná a potom zároveň, aké, budú, aké to budú mať dopady napríklad na produkty ako tie tradičné, čínske a tak ďalej, ktoré sú e, z takého holistického pohľadu e, jednoducho nemôžu naplniť tieto požiadavky, nebudú sa môcť uvádzať na trh. To je tá konkrétna otázka. A ak komisia priznáva, že tieto problémy tu existujú, tak potom prečo komisia nepremýšľa nad tým, aby predlžila toto obdobie e, pre túto implementáciu a to až nad rámec apríla 2011, tak aby sme zabezpečili to, že nebudeme brániť nejakej medicíne v prístupe na trh a táto medicína, a to by rozhodne nebol teda správny postoj. No a potom je tu ešte druhá téma, rovnako priznávate aj to, že tu môže byť problém pre tradičné produkty, ktoré boli dlhodobo používané, ale mimo Európskej únie. Pretože tu ste hovorili, že toto ustanovenie, že to musí byť 15 rokov eh, ak je to ale používané dlhšie, mimo spoločenstva dlhšie, prečo to potom nepoužívame, nepovažujeme za adekvátne používanie? Prečo to musí byť 15 rokov v rámci EÚ? Myslím si, že v tomto kontexte tá jednoznačná otázka je, prečo nejdeme ďalej, prečo nejdeme vlastne v prípade prípad od prípadu. Uh, vy ste hovorili, že pevne veríte, že je možná ľahšia implementácia ale to vás citujem, ale my musíme byť si istí, že takáto jednoduchšia implementácia je, je reálna, lebo v apríli to tam už musí byť. A potom ďalej, čo sa týka čisto bylinných eh, látok, eh, či tam myslíte, rozmýšľate nad predložením a takisto, či plánujete priniesť nejaký návrh, ktorý bude zachádzať ďalej, eh, než len na medicínu, ktorá je ktorá je takéhoto charakteru. A ak to zvažujete, či je tu príležitosť na predloženie toho termína apríl 2011, či teda viete ten termín posunúť na neskôr. To boli jasná otázka a pevne verím, že dostanem jasné odpovede. Herr Ries. Pán Ries, nech sa páči. Dobre, e, pokúsim sa poskytnúť veľmi jasné odpovede. V tejto fáze by sme neradi e, predlžovali dátum e, platnosti tohoto nariadenia tejto teda smernice. Táto smernica eh, dáva členským štátom vlastne lehotu až, 4 3 až do 7 rokov. Všetci výrobcovia veľmi dobre vedia o tomto eh, legislatívnom dokumente a tomto záväzku, takže tu rozhodne dochádza k istému nepochopeniu, najmä ohľadom toho, eh, čo máme k dispozícii. Náš výbor pracuje, pracujeme na tom, aby sme, vlastne tá, aby sme zabezpečili veľmi hladkú a plynulú implementáciu. Je tu celý rád rôznych dodatočných dokumentov, usmernení, to všetko, čo je k dispozícii vlastne pre výrobcov a členské šaty, aby mohli konať v súlade so, smer- so smernicou. Rovnako Ehm, v smernici sme hovorili o tomto pravidle 15 rokov na európskom trhu a 30 rokov využívania mimo, takže to rovnako platí vlastne pre čínske a ajurvédske medicínske produkty. A rovnako hovoríme, že v niektorých prípadoch, keď ide o minerálne látky, minerály nie sú tou hlavnou látkou v rámci daného produktu. Opäť aj tu potom uplatňujeme pravidlo podľa súčasného nariadenia. No a okrem toho sme hovorili, že počas ďalších týždňov budeme skúmať, či existujú dodatočné ďalšie problémy, ktoré sa týkajú v, v počte žiadostí a zároveň uvidíme, akým spôsobom dokážeme pomôcť týmto žiadateľom a akým spôsobom dokážeme uľahčiť rovnaké procesy, ktoré vlastne oni budú robiť potom na národnej úrovni. Tak Marot Berendt. Ďakujem. Pokúsim sa ísť trošku e, do histórie. To, čo povedal e, pán Rís, že momentálne neuvažuje o tom, aby sa lehota predlžila, to považujem za v poriadku, lebo je to jednoducho E, spomenuté v zákonoch a bolo by zaujímavé, keby pán Rys povedal, že on e, sám chce vlastne meniť nejaký zákon. To sa nám väčšinou nepáči, pretože to sú predsa zákony, ktoré sme e, v rámci spolurozhodovania prijali. Ja, ja som v, v tom prípade bola spolu spravodajkyňou, ďalší kolega bol tieňový spravodajca a nielen to. My sme naozaj iniciovali e, tento legislatívny návrh. Komisia to neurobila rada a trvalo to pomerne dlho a potom, čo sme tu mali e, túto legislatívu, trvalo to opäť ešte nejaký čas, keď sme mohli v Londýne e, v, pri príslušnom orgáne e, presadiť, aby e, aj monografie boli vlastne presadené v prípade týchto rastlinných liekov. Všetko trvalo naozaj veľmi dlho. A tí, ktorí sa tejto téme nevenujú až tak dlho, tým môžem povedať, že ja som naozaj spolupôsobila v mnohých témach, ale táto patrila k tým najťažším, pretože tu boli naozaj dve školy v parlamente, ktoré proti sebe bojovali. Na jednej strane zástupcovia možnosti voľby pacientov eh, medzi rôznymi metódami eh, liečby. Ja eh, sa tu pridávam tiež do tohto tábora aj pán Stiko ako lekár patrí do tohto tábora. Povedali sme, že e, e, rastlinné e, lieky musia byť s veľkou súčasťou liečenia choroba. Niekedy v prípade jemných ťažkostí aj jediným spôsobom liečby. Boli to naozaj zložité diskusie. Pán Líze si určite na to spomenie. Mali sme tu veľmi veľa lekárov, ktorí boli proti. A to, že sa nám to podarilo presadiť, hovorím to naozaj opatrne, pokiaľ ide teda, že by ste si želali takéto niečo zopakovať, to e, bolo spôsobené tým, že pán Istiko a ja sme naozaj e, použili všetku našu autoritu a váhu v prenesenom slova zmysle. Je naozaj dostatočne zložité presadzovať e, rastlinné prostriedky a nezačínajme s antropozofiou a čínskou medicínou. Aj keby sa mi to možno páčilo, Mám veľa priateľov, e, ktorým som však v oblasti homopatických liekov hovorila, že toto nie je vaša e, legislatíva. E, tu treba v tejto téme vypracovať niečo, niečo iné. Je to ešte ďalšia odlišná téma. Takže mali by sme naozaj rozlišovať v prípade týchto rôznych typov liekov. Kolega Eckhout aj kolega Bok nadnesli otázky, ktoré sa vzťahujú na legislatívu a Naozaj sme e, tu vypracovali zjednodušený registračný postup pre tieto typy liekov z toho dôvodu, že e, rastlinné lieky na rozdiel od chemických e, tam nie je ľahké vlastne urobiť to preskúmanie efektivity. E, teda e, odôvodniť, že sú efektívne. Čo e, požadujeme napokon od každého lieku a dokonca sme ešte prísnejší, nepožadujeme len dôkaz o účinnosti pri chemických liekoch, ale dokonca požadujeme, aby mohli dokázať, že sú efektívnejšie než nejaké iné, ktoré už sú na trhu. A e, preto sme privilegovali v tejto oblasti e, rastlinné lieky. Povedali sme, že toto nemusia dokazovať. To bol jeden z veľkých diskusných bodov. A ako na vyváženie, aby sme tu mali aj nejaký bezpečnostný aspekt, e, tam sme povedali, tam sme spomenuli ten, to tradičné používanie 30 rokov mimo EÚ, 15 rokov v EÚ, počas takto dlhej doby nemohlo k ničomu dôjsť. A potom sa znela otázka, čo stane, ak je to menej rokov. To sa spomína v článku 16c malá štvorka. Ak produkt je na trhu e, v spoločenstve menej než 15 rokov, ale inak e, e, by spadal pod zjednodušené, zjednodušené registrovanie E, vlastne ak členský štát podá takúto žiadosť, tak rozhodnutie je na e, príslušnom orgáne. Takže ja si naozaj myslím, že to je moderné a dobré riešenie, napokon má len 6 rokov. A e, Teraz nás bombardujú rôzne listy, že teraz veľmi veľa produktov sa bude musieť stiahnuť z trhu a ja som začala potom rešeršovať, aby som sa rozvedela viac, čo to má znamenať. A naozaj je možné, že určité produkty si zvolili tú cestu, že nepôjdu e, cestou zjednodušenej registrácie. Ja k tomu samozrejme nemôžem nikoho nútiť, nemôžem nikomu povedať, že musí e, urobiť túto zjednodušenú registráciu. Je to jeho e, právo, ale nepovinnosť. V prípade produktov ktoré nemajú nejakú špeciálnu biologickú alebo chemickú e, substanciu. Tam samozrejme môžeme e, to nechať registrovať aj v jednotlivom členskom štáte, nie v celom spoločenstve. O tom tiež môže rozhodnúť e, samotný výrobca. Tradičné rastlinné lieky od roku 2004 majú 7 rokov čas na to, aby prebehol tento zjednodušený postup. Ehm, toto obdobie e, na budúci rok skončí a neviem, prečo to kto neurobil. Je možné, že niekto toto obdobie prespal. To by e, som sa teda čudovala, pretože e, výrobcovia sú združení v rôznych asociáciách, ktoré ich veľmi dobre informujú. A ďalšou možnosťou je samozrejme, že majú problém so štandardmi kvality svojich liekov. To je možné, neviem o tom v tomto prípade sa možno rozhodli, e, aby nešli tou cestou zjednodušeného registračného postupu, kde by sa zaoberalo aj kvalitových prípravkov. A potom ide o zloženie. E, mohol byť, by ísť o zložený e, prostriedok, ktorý obsahuje aj iné látky ako minerály a preto nespadá pod túto legislatívu, keď v prevažnej miere obsahuje iné látky. A vtedy, žiaľ Bohu, sa musím k tomu e, stavať ako k chemickému e, prostriedku a tu sú iné postupy. Takáto je teraz situácia. Niektorí výrobcovia, ako v prípade e, potravinových doplnkov, vtedy v prípade tých vysokých dávok vitamínu C, myslím si, že niekto len hecoval ľudí. A ja si myslím, že tak je tomu aj v tomto prípade. Ale možno by nám pán Rís mohol ešte povedať, či komisia zvažuje e, nejaký návrh na tému tradičnej čínskej medicíny, e, homeopatík a antropozofie. Tak mám aj Ďakujem, nechal som takmar eh, vyhovoriť, pretože eh, pamäť tohto výboru je možno eh, v tomto zmysle nápomocná pre tých, ktorí sú kratšie členmi nášho výboru. Ja som tiež dostal mnohé listy s obavami že lieky ako šalvia, kamilka, ktoré už používali e, naši predkovia, e, nebudú e, sa môcť užívať. Ja tomu síce neverím, ale sú tu takéto obavy, že takéto rastliny by sa museli teraz zrazu začať registrovať a ak sa nezaregistrujú, tak by sa už nemohli používať. A sú aj firmy, ktoré nie sú firmami, Jednoducho sa to len e, ďalej odovzdáva v nejakom určitom regióne a z toho teda pochádzajú tieto obavy, že títo drobní e, e, liečitelia, antropozofi a homeopati jednoducho nebudú môcť praktikovať, pretože nebudú môcť registrovať tieto svoje lieky. Chris Davis. Predseda, ja by som si rád vypočul odpoveď na tie otázky, ktoré ktoré práve zazneli. Kriton Arzenis. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes nebudem hovoriť o týchto vitaminových doplnkoch, ale k téme, k téme bylinkových prípravkov by som len chcel doplniť tú otázku, alebo to zodpovedať tú otázku, ktorá zaznela. Eh, zároveň chcem povedať, eh, že súhlasím s tým, eh, čo povedal takmer rozberec. Komisia chce priniesť špecifický legislatívny návrh, ktorý sa bude zaoberať homeopatickou a tradičnou medicínou, pretože, pretože som pred, presvedčený, že práve toto je veľmi dôležité. Minimálne v našej krajine máme veľmi širokú a rozsiahlu biodiverzitu, Máme tu veľkú bylinnú biodiverzitu a to vytvára naozaj veľmi dobrý zdroj eh, materiálov a látok pre liečenie a ako aj Dagmar povedala, to je práve vlastne, každý si môže vybrať svoju vlastnú formu liečenia. Ale zároveň to vytvára aj priestor pre praxe udržateľného rozvoja, keď si uvedomíme, že to je e, biodiverzita, ktorú podporujeme. Máme veľa malých, malých podnikov, ktoré vlastne začínajú a ktoré pripravujú um, liečebné látky, lieky, všetko, čo vlastne spojené s bylinkami a bylinnými extraktami a vlastne my sme žiadali občanov, aby začali vlastne využívať tieto služby a tieto produkty, ale ľudia sa veľmi boja toho, ako sa bude táto legislatíva uplatňovať. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme mali špecifickú legislatívu o tradičnej, um, o tradičnej medicíne a zároveň aj o bylinnej medicíne. A zároveň je nevyhnutné, aby sme zistili, či v rámci procesu prípravy tejto legislatívy či vieme vytvoriť akési prechodné obdobie pre uplatňovanie e, toho, čo máme v súčasnosti v rukách. Ďakujem pekne. Pán Rís, nech sa páči. Odpoviem otázku ohľadom toho, čo sa stane s produktami, a oni rozhodne nepôjdu do tejto procedúry, ktorá spadá vlastne do, do smernice o tradičných eh, bylinných produktoch. Tieto produkty zostanú na trhu, ale nemôžete ich označiť ako bylinný eh, medicínsky produkt, keďže nebudú autorizované na základe tohoto režimu. A teda môžu eh, v podstate byť odzrkadlené alebo môžu byť odsun- vlastne zaradené do iných kategórií na trhu. A tradičná medicína môže zahrňať celý rad rôznych e, medicínskych produktov, vrátane čínskej, ajurvédskej medicíne, antropo- antropozofickej medicíny. Ehm, zatiaľ neplánujeme nejaký, nejakú regulačnú iniciatívu v tejto oblasti. Ako určite viete, Náš regulačný kalendár je pomerne náročný. Pre nachádzajúce roky plánujeme vlastne revíziu e, smerníc o veterinárnych medicínskych produktoch e, a ďalšie kľúčové prvky legislatívy. To vlastne budeme predkladať parlamentu a rade. Das war's. Ja, vielen Dank. Dann haben wir darüber gesprochen. Dobre, ďakujem pekne. Takže sme sa o tom porozprávali, budeme sa s tým ďalej zaoberať. O, prepačte, ja e, neviem, či pán Ríz odpovedal moju otázku a ja som to len nepoučula. Dobre, takže otázka je, či ste vy zodpovedali tú otázku a či Dagmar počula vašu odpoveď. No, ja si myslím, že regulačná iniciatíva <clears throat> o tradičnej medicíne <laughs> Simply say yes, that's good. No, no, I love to say yes. Ja by som veľmi rád povedal len áno. Ja som študoval v, aj v Indii a zaoberal som sa touto témou, ale viete, je pomerne náročné takúto iniciatívu prezentovať v tejto fáze nášho plánovania. No. Takže ja myslím, že tá odpoveď bola skôr nie. Myslím, že odpoveď je, že rád by som, avšak nemôžem. Dobre, dobre, je tu. Sú tu viaceré interpretácie. Bas, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nož, k tej poslednej odpovedi, čo je mm, viac menej nie, mňa by len zaujímalo, čo sa stalo v roku 2008. Komisia vo svojej správe povedala, E, že vhodnosť nejakého osobného právneho rámca pre tradičné medicíny mal byť hodnotený. No a teraz sa hovoríte, že to nerobíte, takže teraz to už nebude ani hodnotenie. No a ja sa teda pýtam, čo sa stalo od roku 2008. Uh, not, not much. Nož, um, nestalo sa nič zásadné, ale viete, že ste viete, že ak parlament a rada vyzvú komisiu, aby robila niečo viac, tak komisia bude zareaguje a vypracuje nejakú hodnotiacu správu. Ale moja odpoveď bola o legislatívnej iniciatíve a nie o hodnotení, ktoré v nadchádzajúcich rokoch pravdepodobne bude vypracované. No dobre, ja navrhujem, aby DG Sanko e, išlo na služebnú cestu do Indie a informovali sa priamo na mieste. Dobre, ale teda žarty bokom. No a budeme pokračovať s bodom 8 nášho programu. 7, 7 auf der Tagesordnung. Corinne Lepage. Teda 7. Corinne Lepage. Otázka o usmerneniach pre hodnotenie zdravotných rizik geneticky modifikovaných organizmov. No a Corinne Lepage, ako autorka otázky, na, ako dostane ako prvá slovo. Ďakujem pekne. A pán predseda, dámy a páni, milé kolegyne, kolegovia, jeden z najväčších bodov diskusie o geneticky modifikovaných potravinách sa týka dopadu na ľudské zdravie a na životné prostredie. Príslušná smernica hovorí, že treba dlhodobo študovať priame a nepriame dopady, e, prípadné chronické, chronické a kumulatívne efekty. To sa nedodržalo a Rada pre ochranu životného prostredia 2008 vyžiadala opätovné hodnotenie rizík v súvislosti s GMO a malo to prebehnúť do roku 2010 Komisia v roku 2010 schválila návrh, ktorý mal upresniť tieto dopady pre zdravie usmernenia pre zdravie a pre životné prostredie. Ale časť vedcov a väčšina členských štátov sa domnieva, že to neznamenalo posilnenie vyhodnotenia, ale oslabenie súčasných dopadov a hrozieb, ktoré už sú považované za dostatočne vysoké. No, ja nebudem zachádzať veľmi do podrobnosti, ako by som chcel povedať, že podľa článku 25 smernice treba ďalej pokračovať, aj keď to nedostačuje, či sa jedná o, o dopady, ktoré sú štatisticky opodstatnené. Takže to malé skupiny, no aj tá, aj tá lehota je krátka, zatiaľ čo v prípade pesticídov sú to hodnotenia, ktoré trvajú až 3 roky. Takže komisia by sa mala zaoberať, keďže je v obehu veľa GMO, aby štúdie boli, či štúdie prebiehajú a trvajú 2 roky a či sa tam testuje aj toxicita a iné testy. Tak ako je to jasne uvedené aj v smernici. Usmernenia, okrem toho, zo štatistického hľadiska, v prípade toxicity, nie sú dostatočné štatistiky a analýzy ukazujú, že sú tu nejaké nesprávne pozitívne výsledky. A hovorí sa nič k negatívnym výsledkom a čo nie, nie je tam tiež niečo o e, nejakých e, metúcich výsledkoch. Je príliš veľký manevrovací priestor pre podniky, aby definovali ochranné ciele alebo ciele ochrany, pričom to by mali byť eh, politické ciele, na ktorých by sa mali zaoberať štátne orgány a úrady. Uvoľnenie v rámci týchto uvoľnených eh, usmernení odporujú záverom rady z roku 2008, kde sa navrhoval opak. Spolahlivosť sa neposilňuje a je nepriateľné, aby bol tento text prijatý bez nejakej zásadnej a transparentnej diskusie. No a preto mám nasledujúcu otázku. Môže nám komisia vysvetliť, prečo je toho názoru, že usmernenia postačujú komisie a v akom rozsahu sú posilnené hodnotenie rizík a nie uvoľnenie situácie pre podniky, ktoré sa zaoberajú GMO. No a ďalej, tretia časť otázky je rizikový management. Komisia sa musí postarať o to, aby hodnotenie rizik bolo vy, vykonané korektne, pretože ak to tak nebude, a tak nebude dostatočne ani dostatočne riadenie rizik. No a komisia sa musí postarať o to, aby boli uznané vedecké pochybnosti a aby boli vyjadrené aj v hodnotení EFSA, a tak ako je to v 2018. No a treba sa postarať o to, aby hodnotenie dlhodobých dopadov geneticky modifikovaných organizmov bolo náležite preskúmané. Tu len v jednom prípade no, boli identifikované vedecké a, pochybnosti. No a ako vidí komisia svoju úlohu ako manažera rizik, no a čo spraví komisia, aby zaistila spolahlivé, transparentné konanie bez eh, konfliktu záujmov, pretože tieto sa objavujú príliš často. No dobre. A tieto otázky zodpovie pán Pudele z DG Sanko. Riaditeľ z DG Sanko. Máte slovo, pán Pudele. Ďakujem veľmi pekne. Na úvod by som chcel povedať snáď len toľko, že komisia a, a komisár Dali e, súhlasia s, so záverečnými slovami pani Lepáš o FC. Všetci uznávame. Hm. že potrebujeme vedecké hodnotenie FC, ktoré bude nestranné, transparentné. Myslím, že o tom nie sú žiadne pochybnosti. Komisár Dali o tom viackrát hovoril. No a ukázal, že bude riešiť tento problém. Je ochotný, má veľa energie, no uznávame, že sú tam body, ktoré treba zlepšiť. No v reakcii na otázky pani Lepáš, hlavne na tú prvú, som povedal, že hodnotenie GMO je komparatívne. Porovnáva sa geneticky modifikovaná rastlina s geneticky nemodifikovanou. No a Dá sa porovnať zloženie a dopad genetických zložiek. No nie je toto isté ako s pesticídmi. V prípade pesticídov v niektorých oblastiach sa vykonávajú štúdie toxicity, ktoré trvajú 2 roky, ale uvedme príklad BSE, kde štúdie toxicity trvali 10 rokov. Všetko to závisí od tej choroby. No a pre geneticky modifikované organizmy neexistujú podobné problémy s toxicitou. Ako viete, väčšina GMO sú rastliny, ktoré sú rezistentné voči chorobám a odolné voči pesticídom a herbicídom a voči hmyzu. No a tie, ktoré sú rezistentné voči hmyzu, sa hodnotia rovnako ako pesticídy, ktoré majú rovnaké vlastnosti sú pesticídy BT, ktoré sú hubia hmyz. No a aj by sme ich nazvali normálne PT pesticídy a geneticky modifikované rastliny, ktoré sú BT podobné. Na ich hodnotenie sa používajú podobné procesy. Avšak vykonávajú sa štúdie toxicity trvanie 90 dní pred potkanou. Nie vždy, pretože v si niekedy myslíš, že to nie je nevyhnutné. V iných prípadoch zase, že to je nevyhnutné. No a momentálne nad tým rozmýšľame. Ten proces ešte nie je dokončený. No a my rozmýšľame e, nad týmito 90-dňovými štúdiami. No a ak by sme e, ak by štúdie trvali 24 mesiacov a krmili by sme potkany s geneticky modifikovanými rastlinami počas dvoch rokov, tak by sme potrebovali eh, testovacie postupy, ktoré sú schválené v EÚ a rovnako sú schválené aj na medzinárodnej úrovni. My nemôžeme požiadať o 24-mesačné štúdie, ak ich um, neuznáva žiadne, žiadne vedecký, žiadna vedecká inštitúcia na svete, ale čo sa týka 97. protokolu, tak um, teraz uh, uvažujeme nad možnosťami, ako to posilniť. No druhá otázka bola, bola o návrhu nariadenia, ktoré by uvoľnilo trochu požiadavky. My myslíme, že je to posilnenie súčasných pravidel na viacerých úrovniach. Najskôr na právnej úrovni, pretože momentálne sú platia nezávislé, teda ne, nezáväzné usmernenia, súčasne nariadenie komisie. Tieto usmernenia, ak by teda boli v nariadení, tak by boli právne záväzné Rovnako myslíme, že hodnotenie sa zlepšilo aj z vedeckého hľadiska, pretože sú, e, obsahuje ciele, ktoré treba splňať na každej úrovni hodnotenia pre tie celkové riziká. Zdôrazňujeme tento bod, alebo tú vec, že Nemôžeme si vymýšľať veci, ktoré na medzinárodnej, medzinárodnom poli nikto iný neuznáva. Pod, a my predsa potrebujeme medzinárodnú spoluprácu, tak, aby hodnotenia FC medzinárodné spoločenstvo vnímalo ako spolahlivé a nespochňovali sa. No a ďalej, protokol pre testy v teréne, štatistické analýzy. Myslíme, že to všetko vedie k posilneniu. Nemyslíme, že v minulosti sa tam niektoré body ignorovali alebo oslabovali. Nie. Myslím, že možno nezodpovedá všetko predstavám pani Lepáš, ako napríklad 24-mesačné štúdie, ale myslím, že sme posilnili ten súčasný postup a protokol. No, čo sa týka otázky číslo 3 o dlhodobých rizikách, tak si myslíme, že to je dôležité a budeme to riešiť iným nástrojom. Je dôležité mať eh, monitoring, keď eh, geneticky modifikovaný organizmus bude povolený. Potrebujeme regulačný rámec, kde budeme môcť monitorovať eh, proces kultivácie, keď bude GMO povolená. No a teraz sa vrátim späť k tomu dôležitému bodu. Nesmieme si míliť nejaké menšinové názory, s vedeckými faktami. Veda spochybňuje veci, to už je podstata, a preto neustále pokračuje a skúma. Ak vedecká obec prestane sú pochybňovať veci, tak už nebude možný žiadny ďalší pokrok a výskum. Vedecký výskum a výskum a vedecké pochybnosti sú dôležité, ale tu je dôležité zvažovať menšinové názory. Je tu je len jedno stanovisko EPSI, ktoré zahrňalo zahrňalo markery na rezistentnosť voči antibiotikám. Je na zodpovednosti každého člena vedeckého panelu, aby sa zhodli s väčšinovým názorom, pretože panel, keď vydáva svoje stanoviská, tak hm, potrebujem čo najväčší vedecký konsenzus, keď je väčšinový názor, ktorý tvrdí, že niečo je biele proti menšine, ktorá tvrdí, že niečo je čierne, tak je ťažké rozhodnúť. No a ak sa to stane, A potrebujeme sa spýtať FC, aby to objasnili. Potrebujeme, aby vyšli na svojich mládeži, no a lepšie im vysvetlili, alebo aby lepšie pochopili, prečo je to taký menšinový názor. A ďalej to zaradili do panelu. To neznamená, že my odmietame menšinové názory, znamená to, že chceme jasné názory, jasné stanoviská, ktoré sa budú dať používať, pretože eh, no, a keď niečo dokážeme, keď niečo dobre chápeme, tak to dokážeme transformovať do jasných legislatívnych návrhov. Takže preto je dôležité, alebo tieto stanoviská veľmi dlho trvajú aj vypracovávanie. stanoviska um, a ich vypracovanie trvá 3 um, až 5 rokov. No a EFSA sa neustále zaoberá týmto, um, na rozdiel od sektorov ako napríklad pesticídy, kde EFSA okamžite povie nie. A dnes je príklad A3, A3D, to je pesticíd, ktorú sa dnes hovorí na rade, ešte nebolo predložené stanovisko, no komisia teraz musí konať podobne, aby to bolo stiahnuté alebo vyškrtnuté zo zoznamu povolených autorizovaných pesticídov. Podnik požiadal o výnimku, ale komisia povedala nie, my sa budeme držať názoru eh, FC. V prípade GMO sa tak nestalo. Oni požiadali o ďalšie informácie od spoločnosti, no a preto nemáme veľa menšinových názorov alebo nejakých negatívnych stanovisk. Ďakujem vám pekne. Následne, nech sa páči, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. A chcem poďakovať komisii za veľmi detálne zodpovedanie a otázky. Samozrejme, mali by sme byť veľmi opatrní, keď hovoríme o menšinách, o, o menšinových a väčšinových pohľadoch na tieto témy. A to z jednoduchého dôvodu. Veľmi veľa tých štúdií, ktoré máme, nie sú úplne E, prepojené s priemyslom a nie sú ani rešpektované priemyslom. Oveľa ľahšie sa robí štúdia o geneticky modifikovaných, e, modifikovaných látkach, keď e, máte prístup k daným, daným prevádzkam a keď ho naopak inak je to robiť, keď nemáte prístup priamo. Um, takže nie je ani otázka toho, že koľko tých štúdií máme, koľko sa objavuje v jednom stanovisku alebo v druhom, ale skôr, že koľko máme dôkazov o nezávislosti danej štúdii. A práve preto by som súhlasil eh, s pani Lapaz a súhlasím s tým návrhom, ktorý priniesla. Eh, nie sme obviňovaní z toho, že by sme robili príliš veľa. My sme obviňovaní z toho, že neaplikujeme dostatočne eh, princíp obozretnosti. Sme obviňovaní z toho, že v podstate schvalujeme a, a nemáme vždy dobré procedúry mm, na, na schváľovanie. Všetky, väčšina mm, tých geneticky modifikovaných látok, ktoré boli schválené, um, boli schválené podľa neúplne dostatočných štúdií. Takisto ako skupina SND sme mali vypočutie o mm, GMO a zástupca EFSI hovoril, že je tu problém s, s, s podstat, alebo teda s adekvátnou náhradou. EFSA plánuje, že to vlastne stiahne zo svojej procedúry a zdá sa, že to nie je úplne efektívny princíp. Zdá sa, že máme e, vlastne keď hovoríme o, tradično, o vlastne plnohodnotnej náhrade, um, tak tu máme pomerne veľkú diferenciáciu. A zároveň by som veľmi rád e, iba vysvetlil, že máme tu veľa noviniek, Eh, ktoré, ktoré sú, alebo tá nový správ na internete a hovorí sa tam o tom, že komisia chce eh, z, z, zmeniť tú politiku nulovej tolerancie pri dovoze GMO alebo látok, ktoré sú z GMO. Chcem sa spýtať, či komisia má v tomto smere nejaké nové, eh, nové správy. Ďakujem pekne. Mhm, bolo by zaujímavé viesť všeobecnú rozpravu o geneticky modifikovaných organizmoch, ale aj z ohľadom na čas to obmedzíme len na otázky No, prihlásil sa ešte Bart Stas, ktorý sa položil otázku v rámci ďalšieho bodu. No ale nech sa páči. Ik, ik wilde ook op deze vraag toch even tussenkomen. Het gaat, het gaat heel con concreet. Ďakujem pekne. A rovnako som chcel vystúpiť ešte aj e, sa vyjadriť tej otázke pani Lepas, pretože konkrétne sa odkazuje na rizika pre zdravie, e, ktoré vyplývajú z geneticky modifikovaných organizmov tomto smere nasledujúce obavy. Zda, odpoveď sa zdá byť áno. Čiže budeme robiť eh, hodnotenia, budú komparatívne štúdie, budeme sa sústredovať na pesticídy, musíme sa pozrieť na úlohu FC eh, v oblasti eh, potravinovo bezpečnostnej agentúry. Ale to, čo ma znepokojuje, je to, že naozaj potrebujeme postup založený na dôkazoch a na začiatku mesiaca, aspoň tak sme tomu rozumeli, EFSA vydala pozitívne, e, pozitívne schválenie produktu, konkrétneho produktu od Monsanta. E, ide o typ kukurice, ktorá sa predáva pod komerčným označením Smart. A zdá sa, že tento produkt sa dostáva na trh, aby sa s ním mohlo obchodovať. Myslím si, že to je amalgám rôznych, eh, rôznych reťazcov genetických a stanovisko FC eh, sa vyjadruje k špecifickému využitiu, nie k, nie k eh, globálnemu využitiu. A mňa zaujíma, aké sú globálne dopady takéto politiky, pretože môže sa stať, že jeden konkrétny jedinec alebo jedno konkrétne, jeden konkrétny typ využitia nemusí mať negatívny dopad na verejné zdravie, ale všeobecné používanie a kombinované používanie v rámci iných môže mať naozaj pomerne vážny negatívny negatívny dopad. A práve preto sa musíme pozrieť aj na tieto otázky. Ako už zaznelo, musíme ich posudzovať mimoriadne kriticky. Rád by, rád by som si vypočul možno špecifickejší postoj e, komisie e, ohľadom toho, aký konkrétne, aká konkrétna je odpoveď e, na veľmi presnú otázku pani Lepas. Kristina Cortines, nech sa páči. A vystúpim vo svojom mene, pretože pomáhala som aj kolegyne Pilar a tá je bohužiaľ chorá a nemôže hovoriť. Takže, ale k tejto téme. V prvom rade chcem povedať jednu vec. E, myslím si, že nemôžeme obviňovať väčšiu časť vedcov na našich e, univerzitách a vedeckého-výskumných centrách. Nemôžeme ich obviňovať z toho, že všetci sú kúpení alebo že sú v rukách e, priemyslu, ktorý vyrába GMO. Napríklad, rovnako si myslím, že že Max, v Maxovi Plankovi je veľmi veľa inštitúcií, ktorí pracujú na týchto témach a zatiaľ sme nemali žiadnu konkrétnu správu na stole, kde by nám niekto povedal, že také, takéto riziko tu máme a takéto riziko tu vyplýva. Ale takisto je pravda tá, že existujú štúdie, ktoré potvrdzujú to, že um, aj, pr- aj GMO sú uh, zlé, rovnako ako sú aj bežné rastliny, častokrát majú negatívne efekty. Uh, Napríklad máme tu jeden konkrétny problém e, so zemiakmi. E, máme tu vlastne problém, ktorý vzniká v jadre, e, v škrobovom jadre zemiaku, ktorý spôsobuje povrchové hnitie. Takisto máme vlastne aj ďalší problém, že vlastne produkty, ktoré prichádzajú zo, z bežnej prírody, tvrdíme, ako keby nevyplývalo žiadne riziko, ale to nie je pravda. Riziko je vždy a všade musíme si uvedomiť, že v spolupráci s vedcami eh, by sme mali zabezpečiť to, aby vedci boli naozaj nezávislí, aby nám vysvetlili svoje dôvody, pretože to, čo hovoril kolega Zelený eh, o, ohľadom o sumáre rôznych faktorov a rôznych produktov, tu, keď ja hovorím s vedcami, oni mi hovoria, že tieto argumenty nie sú úplne isté, nie sú úplne podložené. Jednoducho, ja nemám vedecké poznatky, ja nemám vedecké vzdelanie a práve preto by som chcela vedieť, aby vedci v prvej línii, vedci, ktorí konkrétne pracujú v teréne, ktorí nie sú spojení s žiadnymi firmami, aby oni presne vysvetlili, aké sú tie rizika a do akej miery to je akceptovateľné, do akej miery je toto riziko väčšie ako prirodzené prírodné riziko. A keď je to nejaký zemiak, ktorý povedzme len nemá nejakú chorobu, ktorú iné zemiaky majú, tak čo je na ňom problém? Takže naozaj musí musíme vidieť, že musíme nájsť akési kombinácie. Hovoríme o kombináciách medzi prírodnými produktami a produktami GMO. E, nemyslím si, že nám hrozí to, že by svet bol kontaminovaný e, musím si uvedomiť, že je nevyhnutné, aby sme mali oveľa viac vedy, oveľa viac vedeckých argumentov, ale nezávislých. A o to žiadam pána predsedu. Ďakujem pekne. Pozerám sa na hodinky a preto vás Prosím, aby ste dodržiavali dvojminútovú časovú lehotu pre vaše príspevky Vittorio Prodi. Grazie, presidente, misku. Ďakujem. Ospravedlňujem sa. Moje lietadlo veľmi meškalo. Budem sa naozaj snažiť byť veľmi stručný v mojom príspevku. Ja osobne nevidím rizika v e, GMO. Veľký problém však môže byť, že nejakým spôsobom bude závisieť e, výživa celej planéty od určitého malého počtu e, druhov. Bude tu malá vari- variabilita a v prípade e, toho, že by parazity tieto napadli, tak by bola ohrozená potravinová bezpečnosť. Toto je podľa mňa to veľké riziko. A pred ním by sme sa mali chrániť pomo- eh, pomocou toho, aby sme zamedzili, že to bude minimum eh, variability. Nemôže celá, celé ľudstvo závisieť iba od veľmi limitovaného spektra druhov pretože e, tu ide o riziko pre potravinovú bezpečnosť, ktoré plinie z toho, že by tu nebol dostatok rôznych druhov. Ďakujem pekne, Korin Lopáš. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, keď hovoríme o vašej e, odpovede ohľadom tej známej komparatívnej štúdie, to je e, ekvivalent čo do obsahu. To je štúdia, ktorá je používaná v USA. Je to rovnako, keby sme štúdiu nemali. Nemôžeme jednoducho sa spoliehať príliš na americké protokoly, pretože tieto ekvivalentné látky alebo tie štúdie o ekvivalentných látkach sú v podstate spôsob, ako nevykonávať adekvátne štúdie. Uh, v roku 2000, v z roku 2001 vyzývame, aby sme mali štúdie, ktoré budú o e, priamých a nepriamých dlhodobých e, a primárnych a sekundárnych efektoch GMO. Bez toho, aby sme diskutovali o týchto e, náhradách čo do, čo do funkčnosti. Preto ma trochu trápia tieto komparatívne posudzovania. Pretože je to viac menej stále ten istý prípad. Harry Creeper eh, predsedá panelu pre GMO a má prepojenia aj z AIC a keď sa pozrieme na tieto návrhy, ktoré prichádzajú odtiaľ, tak e, vidíme, že to, čo sa nachádza za ním, je v zásade táto hlavná myšlienka ekvivalentnosti čo do podstaty. E, čiže môžete nám povedať e, o uplatňovaní nariadenia 2008-2009 najmä v súlade s týmito princípmi. Nie som si istá, či by ste ma vedeli o tom presvedčiť, ak by sme mohli mať teda ešte ďalšie vypočutie, pán predseda, k tejto otázke. Myslím si, že to, čo hovoríte vy, je, že odsúvame vlastne menšinový názor, ako keby ide si pod stôl, ako niekdajšia riziková manažerka, musím, som musela vedieť, aké typy problémov môžu vzniknúť. A, to aj v prípade, ak bude veľmi malá, ak bude aj veľmi malý menšinový názor. To je práve otázka koncenzu, ktorá je, o ktorej musíme hovoriť. Takže v tomto smere potrebujeme akýsi poradný prístup, najmä čo sa týka e, vedeckého postoja. Pán Pudele. Dajme, ďakujem pekne. Ehm, keď hovoríme o štúdiách z priemyslu, nechcel som na to odkazať, pretože to je celkom iná oblasť, iná oblasť, ktorá je spojená s monitoringom. V súčasnosti v prvom rade zvažujeme, či dokážeme získať adekvátne prostriedky, ehm, aby sme mohli zopakovať tie štúdie, ktoré organizovali biotechnologické firmy sami o sebe pretože ako určite viete, tieto štúdie musia byť partnersky revidované. A museli sme preskúmať, či pre niektoré z nich, ak nie pre všetky, budeme môcť revidovať alebo opätovne urobiť vlastne analýzy, najmä čo sa týka tej 90-dňovej štúdie na potkanoch, tak aby nezávislé e, laboratória mohli mať e, nezávislý a tak povedať aj neutrálny postoj. E, ďalej, čo sa týka nulové tolerancie pre dovozy, áno, my pripravujeme legislatívu, ktorá by mala autorizovať 0 toleranciu pre geneticky modifikované organizmy, ktoré sú v súčasnosti posudzované EFSO, našim laboratóriom. A ďalej, e, čo sa týka aj krmiva pre zvieratá, to nehovoríme vlastne o potravine určené pre ľudskú spotrebu. a musíme definovať aj, čo znamená 0% na technickej úrovni e, práve kvôli podobnosti s dovozom. A navrhujeme, navrhujeme toto opatrenie členským štátom v januári, bude to prepravené na hlasovanie. To sa netýka všetk- <coughs> všetkých GMO, ale len tých, ktoré sú v súčasnosti pozvané v EFSE e a týka sa to predovšetkým krmiva zvierat. Mm, rád, rád by som povedal pani Kortene za pánovi Stasovi, že sú tu isté pravidlá dôvernosti pre GMO, ale tie sú veľmi, veľmi prísne zo stanoviska, ktoré vychádzajú zo špecifických požiadaviek tieto štúdie, môžu byť e, vlastne vydávané, ale z dôvodov ochrany patentov a dôvernosti máme niektoré veľmi obmedzené prvky, ktoré nemôžu byť uvoľnené na verejnosť ale komunikácia a transparentnosť je, eh, tak povedia, skoro úplná v tejto oblasti, a to práve na základe oficiálnych požiadaviek samozrejme. Eh, čo sa týka eh, kukurice, tzv. vlastne geneticky modifikovanej kukurice. E, to je používané vlastne na krmivo. V tomto smere EFSA pripravuje svoje stanovisko a budeme sa snažiť preskúmať túto tému a budeme sa snažiť preskúmať, akým spôsobom nás to môže, e, nám to môže pomôcť a vlastne aká je cesta k povoleniu. Ale čo sa týka e, náhrady, alebo teda náhrady čo do podstaty látky. Ten princíp tu samozrejme existuje, pani Lepáš. E, používajú ho Američania tak, aby nemuseli robiť štúdie. Oni potom môžu autorizovať všetko a povedia, že geneticky modifikovaná rastlina je presne rovnaká ako konvenčná rastlina. ale my to nerobíme, pretože tieto štúdie trvajú 4 až 5 rokov v EFSE a teda hodnotenie je oveľa, oveľa mm, dôslednejšie ako je e, v Severnej alebo Južnej Amerike. To je bez, absolútne mm, bez diskusí a samozrejme mm, nechceme vytvoriť koncenzus o vedeckých nástrojoch, my chceme vytvoriť koncenzus o vedeckých štúdijných protokoloch a to je niečo celkom odlišné. Študijný protokol môže vydať pozitívne alebo teda eh, alebo, alebo negatívne stanovisko s menšinovým názorom, ale tento protokol to je práve to miesto, kde chceme um, tieto názory. Takže toľko k tomu, pán predseda. Pokúsil som sa byť veľmi stručný. Eh, ak si želáte, môžem pokračovať ďalej pri odpovedaní týchto otázok. Merci beaucoup. Guterres. Ďakujem, pani Guterres. Vy si želáte ešte vypočuť, to by ste mali povedať koordinátorom. Malo by sa to prediskutovať pretože je potrebné, aby koordinátori slúži, e, súhlasili, ak by sme takéto niečo mali previesť. Teraz by sme prešli k ďalšej, k ďalšiemu bodu s podobnou tematikou, kde ide o e, geneticky modifikované organizmy a nové usmerenia pre hodnotenie zdravotných rizík, teda o vykonávanie právnych, e, právnych predpisov Takže vykonávanie právnych predpisov. Mohli by sa k tomu vyjadriť? Ďakujem pekne, pán predseda. No už dobre. Samozrejme, pozreli sme sa na, na túto tému veľmi pozorne. Hovoril som o tom novom postoji, ktoré máme. Schválovali sme odporúčanie v júli, hovorili sme o koexistencii. Žiadna nová politika nemení tú existujúcu politiku, ktorá hovorí o koexistencii Ehm, pozícia je taká, že členské štáty musia prijať opatrenia, tak aby zabezpečili, že nedôjde k nejakej eh, náhodnej prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov v, kom- v konvenčných eh, potravinách. A vlastne cieľ ehm, pri doplňaní tohoto záveru je ten, aby závery rady z roku 2008 boli adekvátnym spôsobom implementované. A tu vlastne skúmame, vytvárame možnosť pre členské štáty, aby sme príjmali opatrenia e, v oblasti koexistencia to na základe non-GMO zón. Takže máme niektoré členské štáty, ktoré si myslia, že 0,9% e, prach je adekvátny, máme iné členské štáty, ktoré, si, ktoré majú inú pozíciu a, a vlastne ich pozícia má za cieľ eliminovať akýkoľvek GMO komponent, majú taký nulový postup, postup nulovú toleranciu. Zase ďalšie členské štáty majú opäť inú legislatívu. Oni dávajú prednosť tomu, aby sa produkcia GMO izolovala od, od iných farmárskych výrobkov a určite viete, že Máme tu aj výbor v Španielsku, ktorý má expertov zo členských štátov, ktorý je zodpovedný za to, aby vytváral technickú podporu pre tých, tie členské štáty, ktoré ktoré chcú preskúmať oblasť eh, koexistencie a to s cieľom implementácie svojich vlastných pravidel. Je to rovnako aj prax, je to aj eh, odporúčanie najlepšej praxe a eh, to hovorí o kukurici. Je to vlastne príručka najúspešnejších postupov a zameriava sa na kukuricu. Viacero členských štátov implementovalo rôzne opatrenia, Ehm, členské štáty prijali vlastne pravidlá pre koexistencie. Tri ďalšie štáty ehm, notifikovali komisiu o svojich projektoch. To sú členské štáty, ktoré si želajú ehm, alebo ktoré plánujú začať vlastne pestovanie istých kultúr. A niektoré, niektoré štáty už aj autorizovali pestovanie alebo kukurice alebo zemiakov, ale niektoré členské štáty tak ešte nespravili a e, môžu v podstate vystúpiť z týchto ustanovení o koexistencii. Z 15 členských štátov e, je zhruba asi 10, ktoré chcú vytvoriť verejný register. A tento by zahrňal aj e, umiestnenie plodiny. Takže by ste vedeli nájsť aj informáciu o danej plodine, vedeli by zistiť, že kde je, Ehm, ďalšie členské štáty hovorili, že by mal byť ehm, postup postavený na, ehm, na báze konkrétnych fariem alebo pestovateľov, alebo naopak register na báze výrobcov. Ďalší členský štát chce informácie na báze odpovedí do písomného dotazníka zo strany dopytovaných strán. A, takže to je naozaj tá pozícia, ktorú v súčasnosti máme. Tri členské štáty v nechcú vytvoriť žiaden priestor pre oznámenie na téma, takže to sú vlastne tie otázky, ktoré vám môžem poskytnúť. Zvyšok je v oznámení. Ďakujem pekne, pán Pule. Ďakujem celkom stručne. To bola vlastne otázka týkajúca sa implementačného zasadnutia v stredu ale mm, potom ma požiadali, aby som ju prednesol už e, tu, pravdepodobne z logistických dôvodov zo strany komisie to bude súvisieť. Toto všetko bolo dosť vágne, nespomenuli ste ani menovite členské štáty. Ale dúfam, že komisia to bude naozaj môcť aj písomne zopakovať, kde uvedie aj mená jednotlivých členských štátov, tak aby naozaj odpovedala na moju otázku, aby sa to dalo použiť aj na budúce diskusie. Členské štáty sú, myslím, známe, to nie je e, tajomstvo, pán Pule. Ako je to? Nie, ak si to želáte, môžem vám ich e, vymenovať okamžite. K týmto deviatim členským štátom, ktoré e, chcú vytvoriť takýto verejný register, patrí Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Maďarsko, Litva, Luxembursko, Holandsko a Švedsko. A potom máme dva členské štáty, ktoré to chcú robiť v rámci registrov e, podnikov. Tu patrí Lotyšsko a Portugalsko do tejto skupiny. A potom máme jeden členský štát, ktorý e, žiada písomnú žiadosť, písomné povolenie a tým je Česká republika. A potom tu máme tri členské štáty, ktoré e, E, nehovoria o žiadnej priamej komunikácii Slovensko, Rumunsko a Belgicko. A v prípade Belgická musím dodať, že tento register sa plánuje. Zatiaľ ešte neexistuje. Viem, že máte osobitný záujem e, na, na Belgicku, preto som e, to ešte e, dodal. Dobre, takže teraz už vieme, o koho konkrétne ide. Bart Ešte musím vyjadriť moje prekvapenie. Španielsko Mm, je najväčším pestovateľom GMO. To ste nespomenuli, takže v Španielsku nie je nič? Nie. Nie, zatiaľ e, sme nedostali do strany Španielska žiadne e, oznámenia v tejto oblasti. Dobre, takže to bolo upresnenie. Barsta si to všetko poznamenal. A už vieme, ako budú eh, znieť eh, dodatočné otázky v tom ďalšom kole. Aj pokiaľ ide o správu Korin eh, Lepáš, keď sa teda opäť dostane na prejednávanie tu u nás vo výbore. Dobre, takže teraz pokračujeme ďalej. Prejdeme k bodu 10, 9. Zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v EÚ. Spravodajkyňou je Edith Estrela a tá nás uvedie do tejto tematiky. Má slovo, nech sa páči. Eh, Ďakujem, pán predseda eh, táto správa je už k dispozícii vo všetkých jazykových e, zneniach, takže myslím, že už ste sa oboznámili s ňou, aj keď v niektorých jazykových verziách sú ešte určité nedostatky, ale samozrejme mm, opravia sa. Nerovnosti v oblasti zdravia medzi jednotlivými krajinami a regiónmi súvisia s hospodárskymi a sociálnymi skutočnosťami, môžu e, sa aj zhoršovať z, rôznych, z rôznych dôvodov, ktoré súvisia s etnickou príslušnosťou, e, rodom, e, náboženskou príslušnosťou alebo zdravotným správaním, povolaním, stavom vzdelania, príjmom, zdravotné možnosti sú tiež, tam sú rozdiely, aj prevencia, aké, e, takže tieto všetky faktory vplývajú na túto otázku. E, súvisí to aj s dĺžkou života, s sociálnymi podmienkami, aj s chudobou v detstve. E, Sice v niektorých členských štátoch došlo k pokroku v tejto oblasti, ale predsa len ešte stále existujú v 27 členských štátoch spoločenstva veľké nerovnosti ak k chudobe pridáme ešte ďalšie faktory, ako e, detstvo, vek, e, postihnutie, príslušnosť k menšinám, rizika pre zdravie rastú. A preto je dôležité, aby boli k dispozícii určité informačné služby, aby tu bola právna podpora dobrej kvality, aby občania boli lepšie informovaní o svojich právach čo napokon prispieje k tomu, aby sa mohli odburávať tieto nerovnosti. Tieto nerovnosti, ako som už povedala, môžu začať už v detstve, pokračovať až do dospelého veku a môžu sa e, prenášať z generácie na generáciu a preto je táto téma veľmi dôležitá a je nutné nájsť pre ňu riešenie. Dnes e, sa nachádzame v globálnej kríze, týmto sa táto situácia ešte zhoršuje je jasné, že táto kríza má veľký vplyv na sektor zdravotníctva v jednotlivých členských štátoch, na úrovni ponuky aj dopytu. Na strane eh, ponuky je tomu tak, že eh, sa vlastne e, e, znižuje rozpočet na zdravotníctvo. Na druhej strane je čoraz väčší dopyt po dlhodobej starostlivosti a dlhodobých zdravotných službách, čo vedie k zhoršeniu stavu zdravia obyvateľstva. Niektoré členské štáty majú e, konjunkturálne problémy, v rámci ktorých dali k dispozícii prostriedky boja proti kríze aj v oblasti zdravotníctva, optimalizovali financovanie, reštrukturalizovali zdravotné systémy, zmenili organizáciu týchto systémov a iné členské štáty jednoducho iba skrátili rozpočet zdravotníctvu. Niektorí hovoria, že táto kríza je vlastne výsledkom sociálnych nerovností No, ak by tomu tak bolo, tak by bolo dôležité, aby tieto nerovnosti boli odstránené. To je veľká priorita na všetkých úrovniach politiky. A my sa teda tešíme, eh, že komisia prijala toto eh, oznámenie. Tešíme sa, eh, tešia nás ciele, ktoré tam spomína Vašu pozornosť by som chcela upriamiť teraz na niekoľko návrhov, ktoré sa spomínajú v mojej správe. Napríklad, pokiaľ ide o potrebu e, zohľadňovať e, potreby e, znevýhodnených skupín migrantov, postihnutých starších ľudí alebo detí trpiacich chudobou. A potom ďalšia požiadavka, požadujem opatrenia na zmiernenie hospodárskej krízy na e, e, zdravotnú oblasť, e, obzvlášť v oblastiach investícií do zdravotných infraštruktúr, do verejného zdravia, podpora zdravia, prevencia chorôb, optimálne financovanie zdravotnej starostlivosti, reštrukturalizácia a reorganizácia zdravotnej starostlivosti. A potom na treťom mieste apelujem na členské štáty, aby príjmali príslušné opatrenia, tak aby ľudia mohli naozaj žiť e, za vhodných e, podmienok, aby sa vytvorili vhodné podmienky a teda je treba podporiť obzvlášť deti v tejto oblasti a podporovať e, e, zdravie rodičov a materných matiek. Želáme takisto aj rádu a komisiu v rámci stratégie 2020 e, e, priznať, že zdravie je veľmi dôležité pre boj proti marginalizácii. Tu potrebujeme spoločné indikátory, pokiaľ ide o socioekonomické postavenie. A komisia a členské štáty e, žiadame, aby e, sa venovali tejto problematike, monitorovali ju, e, a poskytovali informácie e, podľa e, veku, rodu a socioekonomického postavenia, geografickej dimenzie. Potrebujeme naozaj vyvinúť dobrú metódu pre všetky členské štáty a musíme sa sústrediť na oblasti, kde máme najväčšie problémy a vymieňať si aj najlepšiu, najlepšie postupy. Potom je želateľné, aby e, štrukturálne a kohezné fondy poskytovali podporu v tejto oblasti, aby sa mohli odburávať tieto nerovnosti Zaujímavú ma e, v tejto súvislosti návrhy a poznámky kolegovia, ktorí e, určite prispejú k zlepšeniu e, mojich návrhov správ. Ja sama som plánovala ešte mnoho pozmeňovacích návrhov k zlepšeniu textu, takže budem sa potom snažiť všetko zohľadniť, čo bude užitočné. Ďakujem, Rida Strela. Rovnaké životné stanoviska vo všetkých oblastiach. Tu tomu tak nie je, takže preto sa zaoberáme touto témou. Za časových dôvodov by som požiadala, aby sa vyjadrili koordinátori a e, spravodajcovia, aby mali k dispozícii 3 minúty. Ostatní, ktorí sa budú chcieť vyjadriť, majú čas obmedzený na 2 minúty. Filip Živa. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pani Estrela za jej prácu. Pár pripomienok. Pri takejto správe samozrejme musíme dávať pozor na výpovede. Sú tu určité veci, ktoré si vyžadujú diskusiu. Samozrejme, ženy žijú dlhšie, ale neznamená to, že ich zdravotný stav je e, e, horší počas ich života. Alebo čo chceme povedať tým, že členské štáty redukujú svoje výdavky na zdravotníctvo a má to vplyv na zdravie. To tiež ešte nie je dokázané. A potom e, odkazy na krízu. Samozrejme sú tu nerovnosti, pokiaľ ide o e, zdravie, ale e, tu sú naozaj obrovské rozdiely obrovské rozdiely medzi rôznymi nástrojmi. Áno, sú tu nerovnosti aj súvisiace s environmentálnymi faktormi, aj sociálnymi E, bývanie, e, spôsob stravovania, to všetko samozrejme súvisí s e, značnými nerovnosťami Keď niekto baníkom alebo má zlé zdravie, tak jednoducho skôr zomrie než nejaký európsky poslanec. Toto sú tie sociálne nerovnosti. A potom ďalší bod, prístup k e, službám zdravotnej starostlivosti, ak je e, tento zložitý z demografických alebo iných dôvodov, e, tak to situáciu zhoršuje. Alebo ak sa tieto návštevy nepreplácajú, čo súvisí s rozdielmi medzi zdravotnými systémami. Eh, tak aj eh, v tejto súvislosti sa hovorí o harmonizácii. Aj toto vedie k nerovnostiam, ale to je špecifická otázka. Ak je niekto v EU eh, ťažko chorý napríklad, tak myslím si, že sa k nemu pristupuje identicky vo všetkých krajinách. Tam teda nie je nerovnosť. To súvisí e, skôr s otázkami, e, teraz oblastiami, kde nedochádza k preplácaniu. Ide napríklad o e, zubárske služby, o okuliare a podobne. Tam sú nerovnosti. A potom prevencia. Ak e, sa tiež za ňu neplatí, tak ľudia si nedávajú tak často robiť prevenčné vyšetrenia, napríklad pokiaľ ide o onkologické vyšetrenia u žien. Ak sa tieto vyšetrenia nerobia, tak to tiež vedie k nerovnostiam. To by som chcel tiež zdôrazniť. A potom sú tu ekologické faktory. aj sociálne faktory, potom ide o prístup k zdravotnej starostlivosti, z dôvodu e, prepla- e, chýbajúceho preplácania alebo zložitého fyzického prístupu. Takže e, sú tu rôzne možnosti a treba sa k ním odlišne stávať, odlišne sa im venovať. Ďakujem zo strany tieňového spravodajcu. Milan Čabrnoch teraz. Pane predseda, dámy a Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Chcel by som e, poďakovať za diskusiu, ktorá tu predbieha. Myslím, že je veľmi dôležitá a môžeme tu spomenúť e, veľa krokov, ktoré by sa mali podporiť v tejto súvislosti. Samozrejme, nerovnosti v oblasti zdravia sú objektívnou realitou. Na druhú stranu si myslím, že nie je e, stanovené stanovené toto iba otázkami sociálneho postavenia, chudoby či bohatstva toho, ktorého človeka. Samozrejme, zdravotný stav jedinca je ovplyvňovaný nielen genetickými faktorami, ktoré, o ktorých teda teraz nebudeme hovoriť, aj postavením občana, pacienta v rámci systému, jeho prístupu k zdravotnej starostlivosti, prístupu k informáciám o zdraví a zdravom zdravotnom e, štýle prevencii a aj využívaní týchto možností a tiež môžeme hovoriť o nerovnosti v kvalite, ktorá súvisí s dostupnosťou technológií a využívaním technológií, ale aj úrovňou e, e, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Chcel by som dôrazniť e, oblasť prístupu informácií, Myslím, že pacient, občan sa stará o svoje zdravie podľa toho, ako dobrý je jeho prístup k informáciám o starostlivosti o zdravie, o životnom štýle, o včasnom rozpoznávaní chorôb, o ich prevencii a správnej liečbe. Ak chceme, aby pacient posilnil svoje postavenie, musíme mu dať dostatok informácií, aby mohol o svojom zdraví naozaj slobodne rozhodovať a aby za to aj niesol svoj diel zodpovednosti. A v jednej vete ešte spomeniem aspekt, ku ktorému predložím podmňovacie návrhy. Domnievam sa, že nemôžeme zabudnúť na geografickú nerovnosť v dostupnosti zdravotných služieb a o možnostiach telemedicíny, ktorá sa ponúka, aby sme aspoň v časti sa vysporiadali s týmito geografickými nerovnosťami. Ďakujem. Peter Líze. Ďakujem, Peter Líze. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj eh, Edith Estrela, aj eh, Filipovi Živanovi ako tenevému spravodajcovi. Doterajšie príspevky už eh, ozrejmili, že je to naozaj zložitá situácia. Na jednej strane ako zastupcovia ľudu musíme sa zasadzovať za to a hľadať cesty, aby rozdiely medzi členskými štátmi a v rámci členských štátov sa znižovali aby bolo možné pre všetkých ľudí mať prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti, ale vidíme eh, z dôvodu rôznych faktorov, že to nie je určite jednoduché. A dokument komisie o tom tiež hovorí, skôr eh, to poukazuje na problémy, než aby to, než aby to ponúkalo eh, jednoduché legislatívne návrhy, ktoré môžeme implementovať, ktoré by riešili tieto problémy. Je veľa dôvodov pre odlišný, e, odlišnosti v tejto oblasti. V bode 2 návrhu správy sa spomína už, že je problém, e, že sa musíme venovať e, sociálnemu postaveniu, aké teda prostredie nie je vhodné, ak sú tu stále znova rizikové faktory, tam poskytnúť nejakú E, vysoko komplikovanú drahú starostlivosť. Tam je naozaj e, zložité, mm, e, táto rovnováha je naozaj veľmi citlivá. Napriek tomu máme viacero zaujímavých prístupov v správe pani Estrela. Myslím si, že zdravé by sme naozaj mali e, posilniť stratégii e, Európa 2020. E, to treba podporiť, aj pokiaľ ide o štrukturálne a kohezné fondy. Zdravie by tu malo zohrávať väčšiu dôležitosť. Kolega Mikolášek na tejto téme pracoval ako člen regionálneho výboru a nášho výboru. Dnes tu nie je prítomný. Takže členské štáty by mali tieto možnosti viac využívať. A chcel by som uviesť príklad, ktorý nezávisle od e, teda geo, e, genetických predpokladov. E, je to, je to teda veľký rozdiel. Mukoviscidóza, ja som mal pred pár týždňami pacientov na navšteve a tu bolo zrejme, ako s veľmi malými prostriedkami je možné pacientom pomôcť. Takže možno by sme to mohli urobiť prípadovú štúdiu, pokiaľ ide o zdravotné rozdiely rovnak, pri rovnakých genetických predpokladoch je naozaj možné s minimum finančných prostriedkov pacientom pomôcť. Ďakujem, Vittorio Prodi. Ďakujem, pán predseda. Chcel som um, zablahoželať pani spravodajkyni za jej prácu a zdôrazniť že sociálne postavenie e, naozaj e, je niečo, čo sa veľmi zlepšilo v minulom storočí a malo by to byť referenčným bodom aj pre toto storočie. Nemali by sme sa vzdávať toho, čo sme už e, doteraz dosiahli. A pokiaľ ide o problémy, ktoré súvisia s ekonomickou krízou, mali by sme byť naozaj obozretní, pokiaľ ide o tieto rizika e, pre zdravie. Takže v momente veľkého oslabenia jedincov môže dôjsť k novým nerovnostiam. Toto je extrémne relevantné riziko a mali by sme sa snažiť mu vyhnúť. Um, Prezident Obama má veľké ťažkosti v USA, pokiaľ ide o diskusiu na tému rovnosť. A, a toto by nás malo viesť k naozaj k úvahám a k tomu, aby sme boli veľmi obozretní v tejto oblasti, pretože to, čo sa momentálne deje, vedie eh, k tomu, ukazuje, že nerovnosti medzi ľuďmi eh, sa rozširujú, pokiaľ ide o príjmové nerovnosti a môže to mať vplyv aj na eh, teda zdravotnícke služby, ktoré sa im poskytujú. Ja si myslím, že to je teda naozaj veľmi významná príležitosť na to, aby sme eh, zreformovali eh, tento koncept. Hovoríme aj o možnostiach cezhraničného poskytovania zdravotnej starostlivosti. Takže skutočne ide o to, aby sme zabezpečili rovnaký, rovný prístup a zmenšovali nerovnosti, eh, ktoré tu sú momentálne. Ide teda o záujem všetkých občanov EÚ. Ďakujem, Dagmar Berend. Ďakujem, Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Líze tu poukázal na veľmi dôležitú vec. Úplne na záver poukázal na to, že sú skutočne veľmi jednoduché metódy poskytovať pacientom v Európskej únii rovnaké vedomosti a rovnakú a lepšiu starostlivosť. A že to nestojí tak veľa. A ja som tomu povedala, že to stačí len chcieť No a problém je, a to tiež pán Líze veľmi vhodne povedal, že treba že štáty nevyužívajú možnosti, ktoré majú k dispozícii. Samozrejme, kohenzné štruktúrálne fondy poskytujú málo možností, pretože ich štruktúra nebola na to plánovaná. Zdravotná politika, ktorá by mala byť vo výhradnej kompetencii členských štátov, ale členské štáty to môžu využívať, avšak oni chcú peniaze využívať na iné veci, e, na cesty, železnice a teda. A preto tá správa pani Estrala je veľmi pekná, avšak dôležitým aspektom je, alebo dôležitý aspekt je, že treba vyzvať členské štáty, aby samé uznali význam zdravia a zdravotnej starostlivosti a preto myslím, že mi tam chýba nejaké konkrétnejšie informácie. Netreba poukázať priamo na tie krajiny, ktoré najmenej investovali za ostatných 10 alebo 15 rokov, ale treba povedať, že členské štáty by mali mať povinnosť urobiť niečo s tým, a preto koľko percent svojho HDP investujú do zdravia a zdravotníctva. Niektorí veľa a veľa ďalších málo. No a ak by to bolo v tabulke, no, ak by to bolo vyjadrené percentuálnym číslom z HDP, koľko investujú do zdravotníctva, koľko zdravot, investujú do, do rozvoja infraštruktúry a tak ďalej, boli by ste prekvapení. Takže preto Myslím, že to v tejto správe chýba. Je to úloha členských štátov a nie EÚ. Ďakujem. Je tu myšlienka nejakej sociálnej konvergencie. A totiž, že podľa HDP sa dá povedať, koľko sa vydá na vzdelávanie, zdravotníctvo a tak ďalej. To je dôležitý bod. A teraz Glenis Wilmot. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to naozaj smutná situácia. Všetci veľmi dobre vieme, ako to jednoducho je. E, tí najchudobnejší trpia najviac, majú najhorší prístup k ubývaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti. Tieto chudobné socioekonomické skupiny majú najväčší podiel tých, ktorí sú ovplyvnení alebo postihnutí e, zneužívaním, e, teda používaním drog, s fajčením, alkoholu a tak ďalej. Rovnako aj zlá výživa. Zlá výživa práve kvôli tomu, že vysoko spracované potraviny sú oveľa lacnejšie ako čisté ovoci a zelenina. Vedie to k vážnemu vysokému roz rozšíreniu kardiovaskulárnych chorôb, e, cukrovky a ďalších civilizačných ochorení. A to je jedna z vecí, na ktoré často zabudáme a to je práve, e, to je práve e, strava a vlastne vôbec znižovanie zdravotných rizik pre tie najviac nevyhodené sociálne skupiny našej spoločnosti. A práve preto vítam túto správu. Ale pevne verím, že táto správa bude iba východisko. Východisko v rámci boja, proti, v rámci boja s viacerými týmito fenoménami. A dúfam, že všetky členské štáty budú veľmi vážne brať tento problém. Táto finančná kríza nemôže byť použitá na to, aby tí chudobní v spoločnosti trpeli stále viac. Takže urobme čosi s tým, aby sme, aby sme naozaj konali pozitívne, aby sme e, túto vec posunuli dopredu. Ďakujem pekne, Chris Davis. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. E, Antonia Pavlova tieňová spravodajkynia, ktorá tu bohužiaľ nemohla byť, tak e, prednesiem zo pár vyjadrení v jej mene. V prvom rade Chceme podporiť eh, spravodajkyňu v tej práci, ktorú zatiaľ spravila. Chceme zdôrazniť, že sme presvedčení, že to je naozaj veľmi dôležitá téma pre našich občanov eh, pracujeme teraz v súčasnosti na tých cezhraničných eh, zdravotných otázkach a, narazili sme na opozíciu v rade pri niektorých tých témach, ktoré, ktoré parlament chce posunúť dopredu pravda je taká, že ak chceme naozaj znižovať tie ťažkosti, ktorým členské štáty môžu učeliť, tak potom sa pokúsme zároveň aj znižiť nerovnosti medzi jedným a druhým členským štátom a problém sa vyrieši. Keď sa pozrieme na niektoré z tých ďalších problémov, ktorým môžeme čeliť eh, počas nadchádzajúcich rokov, Eh, jeden z tých, ktoré sa objavili, je finančná kríza samozrejme a zároveň aké dopady budú mať rozpočtové škrty pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v konkrétnych krajinách a zároveň ako to môže viesť k rozširovaniu nerovnosti medzi jednotlivými členskými štátmi. No a potom je to samozrejme celá otázka demografie, starnúcej populácie a samozrejme aj rozsahu, do, aký, do akej miery toto priniesie práve zmeny a ako to ovplyvní členské štáty. Veci, ktoré by sme ešte možno mohli pridať tieto správy. No na jednej strane strane by sme mali možno uznať tú viacsektorálny, ten viacsektorálny charakter e, problému nerovnosti. Mali by sme e, zobrať do úvahy faktory ako napríklad e, príležitosti pre zamestnanie, integrácia etnických menšín a podobne. A po druhé, je tu aj potreba brať do úvahy niektoré neviditeľné formy nerovnosti a niektoré z tých vecí, ktoré tu jednoducho sa neobjavia, nezobrazia v štatistike. Jednou z nich napríklad môže byť oblasť pracovného zdravia a rizika, ktoré z toho vyplývajú a rizika, ktorým čelia viacerí ľudia v rôznych povolaniach. Takisto sa pozrieme na členské štáty, môže to byť miera samovrážd a akým spôsobom sa tie vlastne ovplyvňujú e, alebo e, odlišujú od jednej k druhej krajine. Uh, ide napríklad o hodiny slnka, uh, kvalitu stravy a tak ďalej. Potom je to samozrejme otázka fajčenia a, a zdravej výživy a tak ďalej. Um, tzv. dietické témy. To je, to je čosi, čoho sa len dotkla. A uvedomujeme si tie obrovské, tú obrovskú mieru nerovnosti, ktorá existuje aj v Spojenom kráľovstve medzi mestami. Vieme, že v rámci jednej štvrte e, máme vlastne obrovský rozdiel e, v, v priemernej očakávanej dĺžke života. A to je v jednom a tom istom meste. A to nie je otázka dostupnosti e, zdravia a zdravotnej starostlivosti, je to aj vplyv celého radu ďalších rôznych faktorov, ktoré treba zobrať do úvahy. No a potom je tu samozrejme aj otázka prístupu e, k službám e, zdravotných špecialistov. V niektorých krajinách máme napríklad aj zariadenia, ktoré poskytujú liečenie, ktoré jednoducho nie je k dispozícii. Máme tu lekárov, ktorí ktorí vedia poskytovať isté isté služby a tie jednoducho nie sú dostupné. Um, takže musíme tu mať akúsi rovnováhu medzi otázkami subsidiarity. Viem, že moja kolegyňa Antonia Pavlova chcela predovšetkým zdôrazniť to, že by sme to nemali používať ako výhovorku, preto aby sme nehľadali ďalšie spôsoby pre konanie na európskej úrovni. Ďakujem pekne. Kristina Gutierrez Cortines, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že pani Estrela eh, má naozaj veľmi eh, má kus pravdy v tom, čo píše vo svojom dokumente. A je to veľmi dôležité podľa môjho názoru. V konečnom dôsledku je to celé spektrum rôznych tém, ktorým sa musíme venovať. Ja sa len bojím, že toto sa nakoniec preko, eh, pre, zmení na nekonečnú debatu. Všetko to začína a končí so vzdelávaním. Pardon, teda, ale je otázka zdravia. Ale to, čo tu zaznelo, je niekoľko veľmi dôležitých viec. To, čo povedal Peter Líze, je to aj samozrejme ekonomická otázka. Ak, ak by sme všetci mali dosť peňazí, bolo by to samozrejme oveľa jednoduchšie. Ale e, index priemernej dĺžky života e, bude vždy závisieť od peňazí. A ja ale to samozrejme súvisí aj s modelmi zdravotnej starostlivosti. V, to, v tejto línii e, by som bola rada, keby sme e, vytvorili akési indikátore a indikátory a práve tento tento dokument by nám mal zabezpečiť to, že by sme vedeli e, presne, ktoré hodnoty potrebujeme a ktoré hodnoty hľadáme. Napríklad mne tu osobne chýba otázka závislosti na alkohole a drogách. Je to jedna z tém, ktoré ktoré, ktorá je veľmi dôležitá a to, je, to práve znižuje kvalitu života mnohých mladých ľudí. A rovnako tu chýba aj otázka skúmania kvality života eh, mladých ľudí eh, Vidíme tu napríklad aj veľmi negatívne trendy, ako napríklad narastá AIDS medzi mladistvými. Mne, e, mne to pripadá tak, že by sme naozaj mali zobrať túto vec do úvahy. Jednom, v prvom rade, nie všetky krajiny sú rovnaké. Keď sme začali pracovať na e, legislatíve o pacientoch počas predchádzajúcej legislatívy, jedna z tých vecí, ktorá sa neustále objavovala, bolo to, že e, nemôžeme porovnávať vlastne e, zoznamy služieb medzi jednotlivými členskými štátmi. Viacerí moji kolegovia hovorili, že, e, že prevencia je do veľkej miery aj súčasť kultúry. A to si naozaj myslím aj ja. Ekonomická kríza by nemala spôsobovať to, že na to zabudneme. My by sme mali hľadať vnútorné kampane, komunikačné kampane na vzbudzovanie povedomia, tak, aby napríklad aj e, v, na trhoch, aby napríklad v mesiarstve, aby tam bolo miesto, kde vysvetlíme ľuďom, ktoré meso je aké, akým spôsobom to ovplyvňuje ich zdravie. Aby sme im poskytli konkrétnu pomoc, pretože samozrejme oni nie všetko vedia. Ale nemali by sme, nemali by sme sa pozerať na to, ako kríza obmedzuje naše aktivity v oblasti zdravia. Mali by sme naozaj zlepšovať prevenciu. Ďakujem pekne. Muchas gracias. Eh, Elena Antonescu. Elena Antonescu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež chcela poďakovať spravodajkyni za jej doterajšie snahy. Rovnako ďakujem pánovi Žuvánovi, nášmu tieňovému spravodajcovi, táto debata je pre mňa veľmi dôležitá, aj z toho hľadiska, že som z krajiny. A že naša krajina je často na prvom mieste v rebríčku výskytu niektorých chorôb. No a preto si myslím a dúfam, že táto diskusia bude priniesie nový impuls na našich diskusí je tu niekoľko, situ, niekoľko aspektov, ktoré by som chcela zdôrazniť, ktoré by sa mala, mali objaviť aj v správe. Poprvé, myslím, že štruktúrálne fondy by mali byť lepšie štrukturované a politika spoločenstva v oblasti zdravotníctva by mala mať vyššiu prioritu. Samozrejme uznávame, že v, v otázkach zdravia by mohli mať miestne a lokálne orgány silnejšiu úlohu. Ale treba stanoviť aj nástroje, ktoré majú k dispozícii, a súčasne treba, aby sa angažovali aj členské štáty, aby tie ciele, ktoré si stanovila EÚ, boli splnené. Treba stanoviť tiež indikátory, ktoré umožnia meranie tej nerovnosti. No a posledný aspekt. je migrácia pracujúcich, pretože niektorých je e, stále vážny alebo zvyčajný jav odchodu zdravotníckého personálu. Napríklad z Rumunska minulý rok odišlo 6 tisíc doktorov, do krajín, kde hľadajú doktorov. No ja v tomto ohľade predložím pozmeňujúce návrhy. Ďakujem a poslednou rečničkou je Rita Maner, ktorú vítam u nás na výbore. To je prvé zasadnutie, áno? Ďakujem veľmi pekne. Už hovorilo sa to v rôznych aspektoch, aspektoch, takže najskôr by som chcela poďakovať spravodajkyni. Je to veľmi aktuálna téma. Ako som už povedal, tak pri viacerých príležitostiach, tak eh, vo všeobecnosti sa dá povedať, že toto je názor členských štátov. Ak hovoríme o rozdieloch medzi treba povedať aj e, medzi regiónmi jednotlivými v krajinách sú veľké rozdiely. Napríklad ja som e, v, z Fínska, a e, máme mnoho regiónov a veľ, medzi nimi sú veľké rozdiely, čo sa týka prístupu a využívania zdravotníckých služieb. O koheznej politike už tiež bolo mnoho povedané a o tom, ako kohezná politika môže podporiť rozvoj zdravotníckých služieb. Ja som v vo výbore pre regionálne veci. No a v rámci štruktúrálnych fondov je možnosť využiť prostriedky na ďalší rozvoj zdravotníckých služieb. V mojej krajine sa to využíva veľmi účinne, takže je na jednotlivých štátoch, ako budú tieto veci koordinovať a v ktorých eh, sektoroch je dôležité využiť sociálne fondy na podporu zdravia. No a ďalší aspekt – to je z Envy. To sú indikátory. Čo týka kohezné politiky, v súčasnosti máme systém založený na HDP a diskusiou je, či by tam mali byť aj nejaké zdravotnícke indikátory alebo zdravotné indikátory, tak aby sme to mohli podporiť v rámci koheznej politiky. Starnutie je dôležité s ohľadom na dostupnosť zdravotníckých služieb skutočnosť je taká, že niektoré regióny veľmi rýchlo starnú. A to zvyšuje, zvyšuje záťaž na zdravotnícke systémy. Andrej Ries, počiadame vás možno 5 minút. Máte na reakciu. Ďakujem pekne, predseda. Ja Vítam správu Európskeho parlamentu o nerovnostiach. Komisia chce odstraniť tie nerovnosti, ktoré, ktoré existujú v EÚ a aj medzi jednotlivými skupinami spoločnosti. Oznámenie o solidarite, o solidarite v obchode v oblasti zdravia stanovuje cieľe najskôr riešiť pomocou politiky nerovnosti v oblasti zdravia, zamestnanosti, rovnosť príležitosti, regionálna politika a výskum. Tak ako ste povedali, štruktúrálne fondy, kohezná politika, efektívny, mm, efektívne využívanie štruktúrálnych fondov. Na to nesmieme zabúdať. No a musíme vidieť komplexnosť a rôznorodosť v rámci EÚ. Snažíme sa uľahčiť a podporiť kroky inštitúcií EÚ, lokálne a miestne samozprávy. Partnerstvo je tým hlavným heslom. Navrhované uznesenie parlamentu e, poskytne podporu pri riešení týchto víziev. Finančná kríza eh, prináša riziko, že nerovnosti sa ešte prehlbia. Zdravé spoločnosti je najdôležitejším a najväčším bohatstvom a je prepojené s zamestnanosťou a blahobytom. A je vzťah medzi výdavkami v rámci ADP a nerovnosťami je tu prepojenie medzi socioekonomickými podmienkami a zdravím. A no, v tomto kontexte je referencia na význam stratégie Európa 2020 tým, aby sme zabezpečili inkluzívny rast a odstranili nerovnosti. A dúfam, že na to budeme aj reagovať. No a okrem toho, prístup k, k kvalitným zdravotníckým službám sú kľúčom a vy ste hovorili o smernici, ale tiež aj spolupráci medzi jednotlivými regiónmi a umožneniu prístupu k zdravotníckým službám a využívanie potenciálu geografickej situácii. Ale aj ehm, využívanie moderných technológií. Ďakujem vám všetkým. a v nasledujúcich rokoch pripravíme správu o tých indikátoroch. Želáte nám o lepšie pochopenie týchto javov, o ktorých sa dnes hovorí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Rís. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy. Je to dôležitá téma. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 10. december 12.00 a v januári bude správa na výbore a v marci na pléne. Teraz prechádzame k ďalšiemu bodu, bodu číslo 10. Edith, chcela by si niečo ešte povedať stručne? Ďakujem pekne. Ja by som chcela len poďakovať mojim kolegom za príspevky, za ich príspevky. Tieto pripomienky sú skutočne veľmi hodnotné, tak ako som očakávala. No a rada by som okrem toho ešte dodala, že samozrejme toto nemá jednoduchú, jednoduché riešenie, keďže je to, je to taká rozličná situácia medzi jednotlivými štátmi. A vieš však, hm, tie nerovnosti sú také dôležité, také hlboké a sú výsledkom iných ne, e, nerovností v rámci spoločnosti, že musíme maximálnu energiu venovať ich riešeniu. Tak môžeme veľmi stručne, tak e, k niektorým pripomienkam, ktoré tu zazneli. Poprvé, otázka prevencie Myslím, že tento prístup treba vykonávať na dvoch úrovniach. Poprvé, úroveň prevencie. No ešte treba odstrániť príčiny nerovnosti. No a na ďalšej úrovni treba zajistiť lepší prístup. Lepší prístup k zdraviu pre všetkých občanov a tým myslím zdravotnú starostlivosť, ale aj informácie, informácie o právach, o tom, čo už je dostupné a k čomu, z čoho môžu ľudia profitovať. No a čo sa týka prostriedkov spoločenstva, to hovorili viacerí kolegovia, s tým v plnej miere súhlasím. Myslím, že treba lepšie využívať existujúce modely, existujúce mechanizmy. Tak ako povedala Dagmar, štrukturálne fondy by sa dali lepšie využívať. Na niektorých členských štátoch už je dobrá praxa, dobrého využívania fondov spoločenstva. To bude čoraz dôležitejšie z ohľadom na demografické zmeny, o ktorých sa hovorila, ktorý hovoril pán Davis. zdravotné náklady, na ich nárast, ktorý vytvára ďalšie nerovnosti, pretože mnoho ľudí pre mnohých je skutočne jednoducho veľmi nákladné platiť takúto starostlivosť, tak ako povedal pán Žovan. Hovoríme o monitoringu a screeningu viacerých chorôb. Takýto screening, ak musí, ho chceme vychovávať, tak potrebujeme najskôr informácie o tom, že takáto choroba existuje. No a na záver, všetky údaje, o ktorých tu hovorím, návrh mojej správy, sú zo štúdy alebo zo oznámení komisie a zo zhrnutia dopadovej správy, ktorá je súčasťou oznámenia komisie. Takže sú tam čísla a informácie, ktoré sú podľa môjho názoru spolahlivé. Ďakujem pekne, Edith, za správu na tejto dôležité, za prácu na tejto dôležitej správe. No teraz prejdeme k bodu 10, potencia ťažkých užitkových vozidiel na znižovanie emisí CO2. Výmena názoru so zastupcami komisie a slovo dostá pán Filip Owen. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda a príjemné popoludne vám všetkým. Ďakujem pekne za to, že ste mi dali príležitosť môcť prísť a prehovoriť o téme, ktorú vyvíja DG Climate Action v spojitosti s ťažkými nákladnými vozidlami. Doprava tvorí pomerne veľkú a stále rastúcu časť tvorby skleníkových plynov. V Európskej únii 25 skleníkových emisí pochádza z cestnej prepravy a práve to predovšetkým z ťažkej eh, cestnej prepravy to je približne 5 celých emisí eh, Európskej únie. Keď sa pozrieme na bežný, bežný scenár, nárast eh, v oblasti eh, prepravy a ten, teda nárast skleníkových emisí môže byť očakávaný na úrovni 10 až 30 Emisie z oblasti prepravy eh, budú do budúcnosti tvoriť veľkú časť budúcich skleníkových plynov, ktoré vytvorí Európska únia. Preto musíme radikálne znížiť tieto emisie v oblasti prepravy, ak chceme naplniť naše klimatické ciele. No a práve preto eh, budeme preto očakávame, že nárast týchto emisí bude rásť spolu s nárastom HDP. Podľa našich skúseností v oblasti regulovania emisí CO2 v osobných autách vidíme, že ambiciozne ciele sa stávajú dobrým mechanizmom pre e, vyvíjanie nových efektívnejších vozidiel nariadenie, ktoré hovorí o CO2 z nákladných vozidel, ktoré vstúpilo do platnosti minulý rok. A keď sa pozrieme na dáta o emisiách z roku 2009, ktoré sú pomerne nedávne, vidíme tu bezprecedentný pokles eh, emisí CO2 z nákladných vozidiel. Efektivita využívania paliva je kľúčovým predpokladom v rámci globálnej e, súťaže a to, sa bude, to bude narastať do budúcnosti. Z dôvodov klimatických zmien a zároveň z dôvodov konkurencieschopnosti by sme mali zabezpečiť to, že energetické štandardy Európskej únie budú najprogresívnejšie vo svete. Ako určite dobre viete, e, zrejma oblasť e, pre konanie sú ťažké cestné vozidla. V kontraste s ľahkými nákladnými vozidlami nemáme tú stratégiu. Na jar tohoto roka komisia vo svojej stratégii o e, čistejších a, bezpeč- a, a, a efektívnejších vozidlách vytvorila stratégiu, ale stále nemáme harmonogram pre jej uplatňovanie. Je tu ešte celý rad pomerne veľkých výrobcov v rámci EÚ, ale sektor veľkých nákladných vozidel je pomerne fragmentovaný. To vedie k tomu, že tu je veľa e, výrobcov e, ťahačov, e, nadstavieb, ako aj je tu veľký počet operátorov flotíl. Eh, musíme pochopiť dobre štruktúru tohto trhu, tak aby sme vedeli dobre nasmerovať akúkoľvek regulatívu. Práve z tohoto dôvodu komisia začiatkom tohoto roka spustila štúdiu s cieľom pochopiť charakter trhu s ťažkými nákladnými vozidlami, aká je distribúcia užívateľov týchto vozidiel, aká je veľkosť a štruktúra flotíl, aké sú, aká je technológia vo vozidlách a aká je spotreba. V spojitosti s využívaním paliva a emisí CO2 kvantifikovali sme využívanie eh, CO2 a jeho emisí komisie v rámci celej EÚ, aby sme pochopili dostupné technológie a to prostredníctvom prehľadu o motoroch, pohonoch a zároveň ako aj e, máme tu analýzy nových technologických alternatív. Táto štúdia okrem toho bude poskytovať aj posúdenie súčasných politických alternatív, ktoré sa môžu objaviť. To môžu byť napríklad obchod s emisiami, legislatíva, ktorá bude vytyčovať výkonnostné parametre pre vozidlá, povinnosti a, a, a minimálne prahy pre vozidlá, ako aj ťahače, ako aj pri vývesy, e, rovnako ako aké povinnosti majú splňať vozidla, ktoré sú predávané a zároveň aké kvality má mať palivo, ktoré tieto vozidla využívajú. Rovnako aké sú rozmerové e, limity, tak aby sme v podstate povedzme obmedzili odpor vzduchu, zároveň aby sme možno e, v prípade ovplyvnili aj rýchlostné limity pre tieto ťažké vozidlá. Táto práca mala byť ukončená neskoro na jar budúci rok. Uvedomujeme si, že to je len prvý krok. Ďalší kľúčový, kľúčový prvok, preto aby sme regulovali emisie CO2, je nedostatočná metóda pre kvantifikovanie emisí CO2 a zároveň podiel ťažkých nákladných vozidiel. Bez takéto metódy legislatívne nástroje, ktoré budú zamerané na znižovanie emisí z týchto vozidiel, sa budú veľmi ťažko uplatňovať. Čo sa týka e, spotreby paliva, e, vieme, že tento priemysel má motiváciu vytvárať a hľadať e, metódu, ktorá bude zodpovedajúcim, aspekt, zodpovedajúcim spôsobom zohľadňovať reálne emisie. A to komisia oceňuje. Práve preto vyvíjame druhý typ práce. To je štúdia, ktorá je spojená s vytvorením a testovaním certifikačnej metódy pre emisie CO2 a spotrebu paliva ťažkých nákladných vozidiel. To zahrňa aj vlastne celoplošné testovanie vozidiel a certifikačnú metódu. Budeme sa špecificky pozerať na vytváranie adekvátnej matice pre obchod CO2, ako napríklad gram CO2 na tonu na kilometr dopravy. Budeme takisto hľadať e, spôsoby certifikácie z e, emisí a budeme vlastne mať kompletné, kompletné pokrytie e, emisných limitov pre celý, celý sektor ťažkých vozidiel rovnako musíme zabezpečiť, aby to bolo bezpečné, do, bezpečné, presné, aby sme vedeli zobrať do úvahy testovanie vozidiel aj počítačové simulácie. Na základe výsledkov tejto procedúry sa pokúsime identifikovať adekvátnu klasifikačnú schému, tak aby sme vedeli vozidla e, zoskupiť do rôznych kategórií. Budú to vozidla, ťahače, prívesy, e, návesy a tak ďalej. A vlastne táto práca mala byť ukončená na jar 2012. E, táto práca by nemala byť vnímaná izolovane. Komisia si veľmi dobre uvedomuje, že súčasný legislatívny návrh, ktorý je predložený EPA, e, z USA. Rovnako predpokladáme aj stretnutie jednotlivých aktérov, v rámci ktorých budeme e, overovať, naše, e, overovať to pozície spolu so zástupcami E, priemyslu a odvetví. Rovnako si komisia uvedomí, umedové dôležitosť tejto oblasti. Musíme si ale uvedomiť, že e, v súčasnosti majú iné oblasti prioritu. Implementácia e, regulovania CO2 z naredenia o vozidlách a za, to je hlav, je hlavnou, hlavnou témou pre nás. V súčasnosti nemáme časový harmonogram pre implementáciu stratégie pre ťažké nákladné vozidlá. Ďakujem pekne. Yeah, thank you very much, Mr. Owen, for this introduction. Ďakujem pekne, pán Ulf, za tento úvod. Mám tu požiadavku na, na vyjadrenie od Krisa Davisa. Nech sa páči. Možno tu nie je harmonogram, ale oznámili ste, že ten vlak zastaví v istých staniciach, v istých termínoch, takže nevieme, kedy dôjde do cieľovej stanice, ale vieme, že niekam ten vlak už smeruje. V prvom rade chcem eh, vyzvať komisiu, aby upustila od dôrazu na znižovanie emisí CO2. Mali sme tento problém s ľahkými užitkovými vozidlami. Celá legislatíva o ľahkých užitkových vozidlách napredovala by oveľa efektívnejšie, keby sme hovorili o palivovej efektívnosti. To je tá kľúčová vec. To, čo chceme, to je jedna z tých oblastí, kde tí, ktorí sú presvedčení, že by sme mali, že sú tí, ktorí hovoria, že by sme mali efektívnejšie bojovať proti klimatickým zmenách a potom sú to tí, ktorí hovoria, že by sme mali um, efektívnejšie znižovať spotrebu paliva. No a potom sú tí, ktorí hovoria, že tieto dve veci sa spájajú. Čiže musíme to lepšie predať podnikateľom, lepšie využiť prostriedky, ktoré máme a okrem toho znižovať aj emisie CO2. Ale prosím, predávajte to efektívnejšie. Otázka sa týka ťažkých vozidiel. Či potrebujeme takúto legislatívu? Uh, Myslím, že Európska únia má v tomto smere veľmi dobrú históriu. Jednoducho fakt je ten, že tá, tá indikácia je taká, že čo sa týka osobných vozidiel, teda minimálne tam, tam, kde sme zaviedli legislatívu, stimulovali sme konkrétne kroky zo strany priemyslu. A to rozhodne viedlo k tomu, že to bolo teda na užitok e, vodičom, spotrebe CO2 a tak ďalej. Stimulovali sme napredovanie o ktorom inžinieri vždy hovorí, že ho vieme dosiahnuť, ale potom boli ďalší, ktorí hovorili, že to nedá a že nachádzali celý rad ďalších bariér. Takže keď je legislatíva, tak sa to zrazu dá. Takže podporujem európsku legislatívu v tejto oblasti. Samozrejme uvedomujeme si, že tie problémy, ktoré ste identifikovali, uh, akým spôsobom to chceme porovnávať jedno z vozidlo s druhým a tak ďalej, ako budeme v podstate vytvárať akési prahy ale ako som už hovoril, tá otázka, keď hovoríme o ťažkých nákladných vozidlách, priemysel bude hovoriť, že my to nepotrebujeme, pretože my sme na rozdiel od ľahkých užitkových vozidiel a predovšetkým osobných vozidiel, ľudia, ktorí kupujú ťažké vozidla, ťažké nákladné vozidla, si veľmi dobre uvedomujú spotrebu a práve preto si uvedomujú, aké, to má CO, aké majú vozidla CO2 emisie. Ťažké vozidlá sú predávané na báze nižšej spotreby. To je veľmi dôležitý aspekt pre, zo strany prevádzkovateľov. Oni to hovoria, ale hovorili to takisto aj o osobných vozidlách a dôkaz je ten, že v praxi, keď hovoríme o palivovej efektívnosti, tak, e, tak výrobcovia vozidiel vo svojich marketingových materiáloch takmer nikdy nezvorazňovali spotrebu. Teraz to možno už začali, ale v minulosti tomu tak nebolo. A podobne, podobná kritika platí aj pre obchodné vozidlá, pre dopravné vozidlá. Ty e, rovnako sa opäť odvolávajú na palivovú efektivitu, ale v marketingových materiáloch sa to vôbec nezdôrazňuje zo strany výrobcov. Takže to, čo podceňujete, je revízia toho, ako sú predávané tieto ťažké e, vozidlá. Akú veľkú dôležitosť pripisujeme e, palivovej efektívnosti už teraz. E, či vieme e, v podstate posúvať tento trh dopredu prostredstvom technologického vývoja, alebo či potrebujeme stimul v podobe konkrétnej legislatívy. Ďakujem pekne. Linda Megan. Ďakujem pekne, dostali sme čísla pre vozidla a podielne doprave a tak ďalej, ale vieme, aký veľký problém skutočne ťažké vozidla predstavujú v rámci týchto čísel? to je súčasť tej krysovej otázky, do akej miery potrebujeme túto legislatívu, akú časť týchto e, emisí tvoria ťažké nákladné vozidla. No a potom moje chápanie definície tých ťažkých nákladných vozidiel zahrňa aj autobusy, okrem obchodných, a e, teda prepravných vozidiel. Máme špecifický, e, špecifický prvok pre autobusy, pretože samozrejme autobusy sú predávané ako i samostatná jednotka, to nie je, e, nie je tam veľa výrobcov, je to vlastne jeden výrobca, a jedna jednotka, ale je tam viacero iniciatív v týchto oblastiach zo strany e, autobusových firiem znižovať emisie, majú svoje vlastné politiky pre užívateľov a tak ďalej. Čiže máme tu nejakú samostatnú časť legislatívy, ktorá by sa týkala autobusov? Nevidím, že by sa hlásil ešte niečo. Pán Rol, mohli by ste e, odpovedať na tieto otázky? if I could do it. Ak by som mohol robiť to naopak, v prvom rade ťažké e, nákladné vozidlá tvoria 25 e, cestných emisí CO2, čo je 5 celkových emisí EÚ. Takže naozaj to je asi zhruba ten podiel emisí, o ktorých hovoríme. Ďalej, čo sa týka autobusov, rozhodne to je celkom odlišné od e, iných ťažkých vozidiel. Ale autobusy nie sú zase celkom to isté. Máte tu bežné diaľkové autobusy a opäť meské, mestskú hromadnú dopravu, ktorá zastavuje a zase sa pohýňa neustále. Takže to sú opäť rôzne aspekty, na ktoré musíme myslieť. Rovnako špecificky, keď hovoríme o matici, akým spôsobom by sme to dali vypočítať, malo by to byť zhruba e, C, gram CO2 na pasažíra na kilometr, čiže nebude to závisieť od váhy, ale od pomeru um, emisí na pasažíra na kilometr. To je všetko, ale ešte len všetko úplne na začiatku. Máme tu dva dokumenty, na ktorých pracujeme. Na jednej strane sa snažíme pochopiť tento trh. Samozrejme, autobusy sú, sú odlišné od, eh, od ťažkých obchodných vozidiel. Inštitívne poviem, že áno, ale potrebujeme vedieť viac rovnako aj autobusy, či tam vieme urobiť viac. E, vieme, že je veľa podkategórií autobusov, no a rovnako to platí aj pri ťažkých vozidlách. E, máme tu 40-tonové e, nákladné autá, máme tu potom vlastne rôzne cisterny, smetiarské vozidlá, dodávkové vozidlá, veľké dodávkové vozidlá. To je celá časť vlastne sektorov, ktoré musíme pochopiť, čo je pre nás dôležité a ak, tak ktoré by sme mali konkrétne legislatívne pokrývať. Musíme pochopiť charakter tohto trhu, aký účel tieto vozidlá plnia a ako ich vieme dosť zasiahnuť. Rovnako je tu celý rad rôznych výrobcov, MAN, Scania, Volvo a tak ďalej. Potom tu máme vlastne aj e, výrobcov ťahačov. Tu je celý, sú celé subsektory rôznych organizácií a výrobcov a štruktúru tohoto trhu musíme pochopiť. Takže na Margo otázky pána Davisa. Či potrebujeme legislatívu? Nuž e, sme len na samotnom začiatku, snažíme sa pochopiť trh a ako náhle trh pochopíme, musíme zistiť, akým spôsobom vieme legislatívu pripraviť, akým spôsobom vieme merať emisie z týchto vozidiel. To zatiaľ nevieme. Na druhej strane, plne súhlasím s vami v tom, že musíme zmeniť marketing týchto vozidiel. Musíme sa zdôrazňovať rast pracovné príležitosti, musí tu byť inovácie, musí tu byť prečo vieme ušetriť palivo a tak ďalej. XYZ, čo všetko skúsime, aby sme ušetrili palivo. Nebudem hovoriť, ako ušetrovať emisie CO2. E, nemôžeme to odsunúť nabok, ale je to skôr otázka toho, ako to predáme aký bude ten marketing, takýto, takáto potenciálna legislatíva pre priemysel v konečnom dôsledku. Musíme hovoriť o poháňaní inovácií, zabezpečovaní pracovných príležitostí a raste. A takýmto spôsobom budeme robiť čo užitočné pre životné prostredie. Rovnako si uvedomujeme aj medzinárodný rozvoj v tejto oblasti. Spomenuli sme to, že USA e, vytvára legislatívu pre ťažké nákladné vozidlá. Rovnako aj Japonsko veľmi podobným spôsobom. Myslím si, že je veľmi dôležité, ak to budeme robiť, musíme to urobiť v rámci e, spolupráce s priemyslom priemyslom, pretože ak by sme zistili, že európsky výrobcovia e, sú po a efektívnejší ako ostatní, pomáha, pomôže nám to predávať vozidlá na globálnej scéne, okrem toho vytvoríme vlastne paralelnú legislatívu a takýmto spôsobom vlastne budeme musieť tvoriť menej štandardov a a to bude viesť vlastne aj k znižovaniu administratívneho bremena a tým pádom nákladov pre výrobcov v konečnom dôsledku. Ďakujem pekne. Ähm, Ďakujem pekne. Nejaké ďalšie otázky? Áno, vy ste robili legislatívu eh, toho spôsobu, ako sa tieto eh, vozidla eh, vlastne uvádzajú na trh, akým spôsobom sa predávajú, ako sa označuje efektivita. Myslím, že ešte pripravujú tie štúdie, takže ešte asi nevedia, je takáto tá odpoveď. Mala by to byť súčasťou tej štúdie. Priemysel mi hovorí, že najväčším nákladom No už e, musíme najprv sa snažiť to lepšie pochopiť. E, špecificky túto otázku som im nepoložil, ale e, efektivita palív je naozaj veľmi dôležitá otázka, tak toto vnímam. Ďakujem pekne, takže tešíme sa na túto štúdiu a možné um, iniciatívy v oblasti legislatívnej, ktoré z toho môžu vyplynúť. A potom ešte posledný uh, bod nepriama zmena vo využívaní pôdy a biopaliva. Toto je tiež veľmi zaujímavá téma. Je tu veľa štúdí v tejto oblasti, veľa názorov. Takže požiadal by som Filipa Ovena z DG Klim a Hansa van Steena z DG Energy Um, vítam vás medzi vami, neviem, kto z vás uh, začne, možno ten druhý, aby si prvý rečník mohol uh, na chvíľku vydýchnuť, takže nech sa páči pán Fanstein. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, a dobrý večer vám všetkým. A, ako ste už hovorili, budem hovoriť dnes popoludní v mene DG Energy, rovnako aj DG Climate Action. E, to je naša spoločná zodpovednosť najmä v oblasti nepriamého využívania pôdy a biopalív. Chápeme veľmi dobre, prečo táto téma je na programe rokovania. Je to veľmi dôležitá téma. A pre diskusii o biopalivách a udržateľnosti je rovnako veľmi dôležité e, pripomenúť aj túto e, tému. Ako určite viete, od ďalšej nedele e, európske udržateľné kritériá pre biopalíva začnú platiť. A teda, to je naozaj veľmi dôležitý výsledok politických a technických, politického a technického úsilia. Bude si to vyšadovať administratívne úsilie zo strany jednotlivých aktérov, aby sme ukázali e, biopalivám miesto na trhu, aby sme im ukázali, že splňajú kritéria udržateľnosti. Eh, len v takomto prípade členské štáty budú môcť v podstate eh, pripočítať biopaliva k cieľom eh, obnoviteľných zdrojov a zároveň budú môcť naplňať ciele znižovania emisí, čo je zahrnuté v, palivio, v legislatíve o kvalite palív. Okrem toho biopaliva budú môcť byť financované z verejných prostriedkov len vtedy, ak splnia tieto kritériá, ktoré budú zahrnuté v tejto smernici. Okrem toho, je dôležité diskutovať o e, biopalivovej udržateľnosti, pretože komisia bude informovať o dôležitej téme a síce nepriamého využívania pôdy. Ak to bude schválené, táto správa bude sprevádzaná legislatívnym návrhom. Nebudete prekvapení, ak si budete môcť vypočuť, že príprava tejto správy nebola jednoduchou úlohou. Nepriame využívanie pôdy je veľmi komplexná téma, Máme tu otázku udržateľnosti, ktorá zahrňa aj, e, zahrňa aj zmenu využívania pôdy, ale ešte stále e, tu môže byť čosi, čo môžeme zahrňa, e, kategorizovať ako priesaky. A to je koncept nepriamých zmien vo využívaní pôdy. A to znamená, že plodiny z jedného miesta a za jedným účelom, v tomto prípade napríklad určená výrobu biopalív, Nepriamo spôsobujú to, že e, táto pôda sa rozširuje v inej oblasti, využívanie pôdy sa rozširuje v inej oblasti. Ak napríklad oblasti, ktoré majú e, vysoké e, uhlíkové, uhlíkové obsah, ako napríklad silne zalesnené oblasti alebo bažiny oblasti, tak to môže v podstate zvyšovať emisie CO2. Takéto nepriame využívanie pôdy nie je čosi, čo, čo by mohlo byť pozorované alebo merané. musí to byť odhadované Eh, pomocou rôznych modelov. Práve preto komisia eh, vytvorila štyri analytické eh, aktivity, aby sme pochopili rozsah týchto dopadov. Na základe týchto štúdií sme eh, uskutočnili verejné konzultácie v priebehu od júla do konca októbra. Hlavná otázka, ktorú sme položili v rámci týchto verejných konzultácií, boli v prvom rade, či táto analytická práca vytvára dobrý základ pre to, aby sme dokázali učiť, ako výrazné je toto nepriame využívanie pôdy v prípade biopalív. No a po druhé, či je nevyhnutné mať kroky na európskej úrovni, ak áno, aké aktivity. Respondenti boli rozdelení vo všetkých týchto otázkach. E, celkovo zhruba 140 odpovedí nám bolo doručených od organizácií zástupcov občanov a členských štátov. Teraz e, pripravujeme správu, sme v procese prípravy správy v závislosti od analytickej práce a v závislosti od e, verejnej odozvy, pardon, od verejných konzultácií. Tešíme sa na ďalšie konzultácie s parlamentom, keď dokončíme túto správu a zároveň sa tešíme na ďalšie potenciálne návrhy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Pán Owen, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako kolega spomenul, on, on vystupoval rovnako v mene DG Energy a ako aj DG Climate Action. Eh, ako ako obidve eh, generálne riaditeľstva túto prácu eh, robíme spoločne, navzájom sa podporujeme, máme tým ľudí, ktorí pracuje pre obidve generálne riaditeľstva a pripravuje túto správu. Zatiaľ e, nemám žiadne ďalšie správy. Možno by bolo najvhodnejšie, aby sme e, zostali otvorení pre otázky a tie budeme vedieť presnejšie zodpovedať. Ja, dann haben wir verschiedene Anfragen. Dobre, e, viacero kolegov sa hlási. Kriton Arzenis, mi sa páči, ďakujem. Moja prvá otázka by sa týkala spôsobu účtovania, účtovníctva beriete, do vedom, beriete na vedomie viacročnú e, povahu v tejto oblasti, alebo chcete ďalej pokračovať e, e, vlastne tú, tú prezumciu uhlíkovej neutrality. A potom, pokiaľ ide o to, čo, o čom diskutujeme teraz, Cancún, Aký je postoj Európskej komisie? Pokiaľ ide o Vajluk. Ja, dann äh, gebe ich das Wort an Claude Thomas, der frühere Berichterstatter über die Renewable Energy Directive. Ne? Takže smernica o obnoviteľných äh, zdrojoch pravdepodobne. Ďakujem. Dve veci Eh, pripomenúť si trošku inštitucionálne, odkiaľ to pochádza. Vidím tu pani Groste, tá počas francúzského predsedníctva bola veľmi nápomocná, aby eh, sa nám tento deal podaril. A potom ešte by som chcel povedať niečo o inováciách. Takže väčšina, eh, teda kolegovia, predovšetkým tí, ktorí v 2009 roku prišli k nám, by mali pochopiť je, že keď sme o tomto rokovali ako parlament, na výbore ITRE a vo výbore ENVY sme mali pozmeňovacie návrhy, kde sme mali e, ILO faktor. Takže 199, môj návrh. 50 v ITRE bolo za, dvaja proti. A bol, bol tam faktor ILO 40 e, gramov, pokiaľ ide o CO2 a niečo podobné bolo na životnom prostredí, len trošku nižšia hodnota. A mali sme rokovania, e, mali sme podporu určitého počtu členských štátov a napokon ako parlament sme akceptovali nerozhodnúť o tomto faktore, pretože e, tu bola aj veľké, veľká časová tieseň. A myslím si, Jeden z dôvodov, prečo nadnášam túto tému, je, že ak my ako parlament v rokovaniach medzi radou, parlamentom a samozrejme komisiou napokon akceptujeme, aby určitým e, zmyslom sa e, stiahli tie pozmeňovacie návrhy, alebo že nebudeme na nich trvať, e, ktoré sme e, predložili, pretože tu ide naozaj značnú hodnotu pre ILU, keď sme zavádzali túto smernicu. Takže ak teda e, by e, sme to zmenili na proces, kedy by sme žiadali komisiu, aby vypracovala nejakú správu a do roku 2011 navrhla aj legislatívu, tak samozrejme by to bolo dosť Eh, zvláštne, keď máme dojem, že časti komisie v určitom zmysle bojkotuje možno príliš silné slovo, ale eh, ne eh, snažia sa naplniť skutkami to, čo bol vlastne jasný politický dohovor z decembra 2008. Takže mali by ste si prečítať smernicu úvodné ustanovenie 85 e, a článok 19 podsek 6 sú veľmi jasné, pokiaľ ide o to, že e, sa má vychádzať z, e, vedeckej, z vedeckých dôkazov a že táto správa Eh, by mala 31. decembra sa vypracovať a v roku 2011 by sa táto otázka mala vyriešiť. Takže v tejto súvislosti moja otázka je, je, je teraz smerovaná komisii. Chápeme, že komisia nie je pripravená vypracovať eh, správu k tomu e, dátumu, e, ktorý sa spomína v legislatíve a čo nás naplňa skutočne obavami je, že v pracovnom programe na rok 2011 nikde nie je odkaz na e, túto správu alebo navrhované spolurozhodovanie, takže myslím si, že potrebujeme nejaké uistenie z vašej strany, že naozaj seriózne na tomto pracujete a nepodrývate transpozíciu niečoho, na čom sa dohodli vlády a parlament. Môj kolega Buzz Eichhout, eh, ktorý je eh, bývalým eh, modelátorom využívania pôdy, sa týmto bude zaoperať. Dnes si myslíme, že Máme dôkazy, že iLook je veľmi relevantným faktorom a nevidím, akým argumentom by ste mohli uh, vlastne argumentovať vy, že tomu tak nie je. A potom druhá téma, ktorú som chcel nadniesť ako jeden e, z spoluautorov tejto smernice. Povedal som, že lakmusovým testom legislatívy o týchto obnoviteľných zdrojoch je, ako aktéry na trhu na to reagujú. A my e, tu máme pravidelný prehľad investícií, do rôznych segmentov obnoviteľných zdrojov. E, e, vetru sa darí napríklad, ale nemáme dobré e, správy z oblasti agropalív, biopalív a keď sa pozriete, keď diskutujete s analistami Bloomberg Finance, povedia vám, že celý tento sektor takisto zadržiava investície, pretože skutočne nevedia ako bude vyzerať trh. A keď e, sa rozprávate s tými, ktorí sú pripravení ísť e, do tej druhej generácie biopalív, ako sofistikovanejších biopalív, ktoré budú mať e, nižší faktor, oveľa nižší faktor look, Povedia vám, že rámec, ktorý máme dnes, ktorý má dvojitý bonus pre druhú generáciu, nie je dostatočne silný na to, aby dal trhu jasný signál smerom k druhej e, generácii e, palív s lepším, teda nižším týmto faktorom. Takže mali by sme hm, to pochopiť, eh, čím sa bude nahrádzať kerozín, aj keď budeme mať oveľa efektívnejšie nákladné vozidla, čím vlastne budeme nahrádzať ropu po roku 2030, ak nie teda biomasou. Takže mali by sme naozaj zabezpečiť investície do druhej generácie biopaliu aj na to, aby sme tu mali napokon dôveryhodné riešenie z dlhodobého hľadiska, aby sme sa dopracovali k tomu 95-percentnému zníženiu. A v tejto súvislosti by som naozaj chcel urgovať komisiu, aby teraz rozhodla o e, tomto faktore ILOG, aby sme teraz mohli e, poskytnúť dobrý rámec trhu. Ďakujem, Claude. Chris Davis nasleduje. Ďakujem. Dúfam, že na komisii nebude veľa ľudí, ktorí by ch- chceli eh, o tomto oponovať, lebo nemyslím si, že je tu veľa ľudí v tomto eh, výbore, ktorí eh, povedia ktorí by sa teda vyjadrovali k tomu, že došlo k zmene Ja som bola naozaj entuziastom, pokiaľ ide o biopaliva Ehm, všetky rôzne ich eh, typy pred viacerými rokmi. A ako sa pripravovala legislatíva, začal som pochybovať. Komisár Pibalk sa podobne a vypracovali sa mnohé pozmývacie návrhy. Nekončilo to. A správa po správe hovoria, že eh, potreba Európy stimuluje e, deštrukciu habitatu, čo ohrozuje biodiverzitu a klímu, čo teda nenaplňa e, ciele tejto politiky. A e, dôležité je aj to, čo povedal práve Claude že to takisto bráni investovaniu do druhej generácie biopalív. To ešte sa pridáva k tomu, čo som povedal teraz. Takže nečakajme príliš dlho, ak urobíme eh, chybu, snažme sa a je možné teda zabrzdiť čo najskôr po, a môžeme sa na to pozrieť ešte raz, pouvažovať nad nejakým časovým harmonogramom, eh, nad čím uvažuje komisia v tejto súvislosti, eh, pokiaľ je teda o niečo špecifické a mm, teda minimálne o nejakú revíziu toho, čo sa momentálne deje, pokiaľ ide o aktuálnu legislatívu. Ďakujem, Linda McEwen. Ako Chris, e, keď sme o tomto diskutovali pred pár rokmi, e, nebola som časťou vtedy tej e, kampane, ktorá pomerne rástla. Mali sme tu vtedy to kritérium trvalej držateľnosti. Hovorili sme, že by sme mali pokračovať, aby sme dali šancu palivám druhej generácie, ale ako Chris, čítate si tie správy naozaj organizácií s veľkou reputáciou, ako UNEP, e, z rôznych organizácií z Nemecka, z Veľkej Británie, z Holandska. A mnohé z týchto e, medzinárodných a národných organizácií na vysokej úrovni vyjadrujú veľa obav, pokiaľ ide o ILOG. E, ja som mala zastupcov jednej mimovládnej organizácie u mňa, ktorí hovorili o Eh, tom, že desiatky tisíc eh, rodín vo východnej Afrike sa pre, eh, boli presídlených, pretože európske spoločnosti na ich území chceli vlastne pestovať rastliny za účelom spracovania na biopalivy. Nemôžeme tu len sedieť a na tomto sa prizerať ako pred dvoma, troma rokmi. Komisia nám povie, či je to pravda, ale je tu naozaj je tu naozaj dojem, že komisia sa nechce týmto zaoberať, lebo je to príliš zložité. A preto nechce pracovať na tomto faktore. Klod vysvetlil jeho históriu. A takisto aj e, tu ide o tie firmy, ktoré sa snažia investovať a e, aj na základe toho, čo sme urobili doteraz. Preto musíme e, veci dať do poriadku a ide tu o to, aby sme vyslali jasný signál Nede teda o to, aby ste to urobili do Vianoc e, tohto roku. Ak sa vám dovtedy nepodarí urobiť tú správnu správu, musíte si nechať vhodný čas dispozícii na to, aby ste to urobili, ale ide o to, aby sa to urobilo čo najrychlejšie, pretože potrebujeme naozaj jasnosť a určitý signál v tejto oblasti aj, že E, teda e, Európska komisia je zjednotená v tejto oblasti, aj teda pokiaľ ide o jej e, rôzne zložky. Ďakujem pekne. Teraz kolega Ajkut. Ďakujem, pán predseda, ďakujem komisii za jej vyhlásenia na túto tému. Ako všetci povedali, toto je veľmi dôležitá otázka, predovšetkým pokiaľ ide o dôveryhodnosť našich emisných cieľov eh, po rok 2020. Keďže som bol zainvolovaný do tejto diskusie, ktorá stále prebieha, eh, musím povedať, že je tu stále otázka, či veda je pripravená na takúto hodnotu. A tu, myslím, eh, by sme mali byť celkom jasní. Pri všetkých štúdiách, ktoré už tu existujú, spomenula ich kolegyňa Linda McEwen, Eh, spomedzi nich nie je žiadna, ktorá by eh, hovorila o nepriamom využívaní pôdy. Všetky hovoria, že je tam eh, dopad na nepriamy dopad na využívanie pôdy. A teda je tu vplyv na emisné ciele na rok 2020. Ja hovorím iba o CO2, nehovorím ani len o vplyve na biodiverzitu a podobne. Um, aspoň teda v tejto súvislosti s e, obnoviteľnými zdrojmi energii. Preto je dôležitý takýto návrh, pretože nie je vedecká inštitúcia, ktorá nehovorí, že takúto hodnotu by sme sa nemali snažiť vypracovať. Samozrejme, e, priemysel je z časti proti, vo verejných konzultáciách to hovorí a ja to celkom ako dobre chápem, že na to nie sú pripravení. A niektoré členské štáty hovoria, že ešte nie sú pripravené, ale zo strany vedy E, tu nie je žiaden argument, ktorý by hovoril, že toto nemá hodnotu, takéto úsilie. Takže e, prosím, komisia, ja sa tiež nepritržam silou mocou tejto lehoty 31. december, Vianoce tohto roku, inak sa budeme stiažovať. Nie, myslím si, že je dôležitejšie, aby sme sa dopracovali k dobrej hodnote e, v tejto oblasti. Áno, sú tu rôzne vedecké e, hodnoty, ale väčšinou preto, že sa vychádza z odlišných e, východisk e, v minulosti IFRE pre DigiTrade e, vychádzali iba z implementácie 5,6 e, biopalív a 50 etanolu a 50 biodizlu. Vieme, že takto to nebude v roku 2020. Pozrite sa na implementačný plán, pokiaľ ide o smernice o obnoviteľných strojoch. Tam vidíte, že je to viac než 90 čo má prichádza zo strany biopalív. Takže bude to pravdepodobne 25 a 75 to e, rozdelenie, ten pomer. Takže prosím, zabezpečte, aby JRC e, pracovali s takýmito východiskami, keď sa zaoberáte implementačnými e, plánmi. Pozrite sa na rozdelenie medzi bioetanolom a biodízlom a potom uvidíte, že môže byť zaujímavé e, zapracovať tu ILOG a e, zarate to do svojho pracovného e, plánu na rok 2011 a tým zabezpečíme, že dávame priemyslu, ktorý sa snaží o inovácie, ten správny signál, pretože nám ide všetkým v konečnom dôsledku o jeden a ten istý cieľ. Ďakujem, Viktoria Prody. Ďakujem, pán predseda. Ja som bol vždy veľmi skeptický, pokiaľ ide o rozlišovanie medzi biopalivami prvej a druhej generácie. Myslím si, že rozdiel je iba ten, že pri druhej generácii celá biomasa by sa mala využiť. A v tomto prípade by som teda rozšíril problém o biorafinerie vo všeobecnosti, pretože takýmto spôsobom by sme e, mohli mať aj nahradenie ropy e, primárnymi e, teda surovinami, ktoré pochádzajú z biomasy. A chcel by som, aby predtým, než sa budeme venovať otázke zmeny e, využívania pôdy. Mali by sme sa skôr zaoberať tým, že pôda je e, zdroj, e, ktorý nie je neobmedzený. Predtým teda, než budeme meniť spôsoby jej využitia, mali by sme naozaj poriadne uvažovať. A potom ide o dôležité kvantity biomasy napríklad z poľnohospodárstva alebo z lesníctva Takže predtým, než e, naozaj príjmem, prí, pristúpime k veľkým záväzkom, mali by sme rozmýšľať nad konsolidáciou, zlepšovaním technológií, ktoré by spracovávali tie zvyšky e, toho, e, čo už vlastne dnes tu máme v oblasti polnohospodárstva a lesníctva. Pretože pôdy naozaj nie sú neobmedzeným zdrojom. Takže Predtým, než toto všetko urobíme, mali by sme mať dispozícii aj e, všetky nástroje na pozorovanie a monitorovanie, ja myslím e, tým aj na e, monitorovanie z výšky GMS. Um, ehm, Takže mali by byť k dispozícii nástroje na spoznávanie efektívneho využívania pôdy, stavu, v ktorom sa pôda nachádza, a na tomto základe by sme sa mohli snažiť aj urýchľovať implementáciu satelitného systému, aby sme naozaj e, sa ubezpečili, že správne e, riadime naše politiky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Hm, teraz pani. Ale ďakujem veľmi pekne zástupcovi komisie za vynikajúce opísanie situácie. Ako mnohí povedali, je veľmi dôležité, aby sme dosiahli dohodu a aby sme splnili cieľ 2020. Ja nebudem opakovať, čo už bolo povedané. Chcela by som len položiť jednu otázku komisii o využití rašeliny ako súčasť bioenergie a biotekutín. Viem, že o tom je mnoho diskusí, chcel by som upozoriť na to, že rašelina v rámci EÚ je dostupná, takže sa dá využívať. Namiesto toho, aby sme kupovali uhlie zo zahraničia. Takže myslím, že rašelinu by sme mali využívať. Napríklad vo Fínsku Turve on hitaasti uusiutuva luonnonvara. Se rašilinou vy, vykuruje viac ako 100 domov. A rašilina je pomaly obnoviteľným zdrojom. No a ja by som chcela požiadať komisiu o názor. A aké je stanovisko komisie o využití rašeliny? No dobre. No a komisia nám teraz na záver zodpovie. Pán Van Steen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za také krásne otázky. Ja teraz pekne postupne ja na otázky. Najskôr pán Skila Kakis. Takže prvá otázka. Myslím, že nemáme dnes tie informácie aby sme zodpovedali všetky tieto technické záležitosti. No, uvedomujeme si no, samozrejme situáciu v Cancúne, no a vieme, že budú pozitívne e, výsledky. No a v tomto svetle budeme musieť vidieť, e, ako mm, ďalej s Ajlekom. No a samozrejme e, vnímame to, mm, rozmýšľame nad tým, Počkáme si na výsledok Cancúnu. No, uvidíme. Ako s Ajlekom. No a ďalej, viaceré otázky. Pán Turmes, Davis, vám a pani McKeven, všetci sa pýtali na čas. E, myslím, že by som vám mohol povedať, kde sme ja si myslím, že kam ideme, to by bolo pomerne užitočné. Hans a ja sme sa práve vrátili zo zasadnutia, kde sme hovorili o nejakom návrhu správy. No, je to správa, ktorá eh, mala byť eh, v legislatíve do konca tohto roka. Dúfame, že sa to ešte po- podarí. Neviem povedať presne, ale chceli by sme, aby to bolo, aby do konca roka bola prijatá krátka správa o tom, čo sme urobili v súvislosti so štúdiami a prácou za ostatných 12 mesiacov. Úvahy nad tým, čo sa deje v konzultačnom procese. No a ďalej 4 jasné opcie čo by komisia chcela ďalej rozvíjať, vypracovať dopadovú štúdiu s ohľadom snažiť sa finalizovať túto prácu do leta 2011. Takže myslím, že musíme sa snažiť splniť a eh, decembrovú lehotu. A treba uznať, že toto je skutočne náročná oblasť a sú tu isté aj vedecké pochybnosti, takže musíme sa snažiť čo najviac toho rozvíjať s ohľadom na dobré východisko, aby sme to budúci rok predložili. No a tým, to, že to nie je v legislatívnom programe komisie, nie je znakom toho, že komisia budúci rok nič nepredloží a neurobí. No. Ja súhlasím s tým, čo povedal Filip ohľadom času. No a ja by som teraz povedal pár vecí, aj keď nechcem nejak opravovať Kloda Turmesa, ale smernica obsahuje slova. Ak to bude vhodné, ak to bude vhodné, tak komisia niečo predloží, alebo predloží svoj návrh. A preto si myslím, že komisia sa bude zaoberať tou otázkou, no a nevyžaduje to od komisie predložiť nejaký ad faktor, tak ako ste hovorili. Hovorí sa, že komisia sa bude zaoberať touto problematikou a predloží návrh, ak to bude vhodné a náležité niekoľkým ďalším veciam, ktoré tu zazneli už pripomienke pána Prodyho. Máte pravdu, že pôda je zriedkavým zdrojom, no a to v mnohých ohľadoch je. podstate tohto problému otázka je, ako využívať pôdu, aké sú, sú emisie CO2 z takéhoto využitia. V Európe to je zaujímavé. Nerozširujeme pôdu Polnohospodárskú. a rozširujeme zalesnené plochy. Takže myslím sa dá povedať, že nie sú nejaké zhorčujúce sa veci. No a teraz k rašeline, čo povedať, čo sa pýtala pani Maner. To nie je nová otázka. A už sa objavila aj v rámci rokovania o smernici. Komisia vtedy mala stanovisko a také stále je naše stanovisko, že rašelina nie je obnoviteľným zdrojom, tak ako to je uvedené v smernici, pretože obnoviteľné zdroje musí byť biomasa, no a biom, rašelina nie je biomasa. To samozrejme neznamená, že rašelina nemá viacero vlastností, pre ktorú by sme ju mali využívať. No a by sa dať využívať rašelina v, v rámci viacerých biopalív druhej generácie. Ale ako taká nie je obnoviteľným zdrojom energie, preto nie je v smernici. No a myslím, že to odpoveda na, viacere, na väčšinu otázok. No a možno a posledná odpoveď na odpoveď um, Baza Eichhauta. o tom o štúdii a niektorých technických záležitostiach, čo možno teraz um, v tomto momente nie je najlepšia, najlepší nápad. No a ak porovná rôzne scenáre, jeden z tých, ktoré ste vyhovorili, ste hovorili o 5-6%, biopaliv prvej generácie, ale tiež 8,6 štúdia. Takže z tohto hľadiska to tam je. A tak ako podal Filip, je ešte mnoho otázok a nejasností, ktoré súvisia s týmto, toto vecou, no a preto potrebujeme viacej času. Tým predložíme návrh, no ale robíme maximum, aby sme čo najskôr predložili správu. No, dobre, ďakujem pekne komisii, ďakujem všetkým kolegyňam a kolegom, tlmočníkom. Zasadnutie je ukončené a zajtra budeme pokračovať o 9.00 hlasovaním o rôznych správach.